Thank you very much this morning. Um, welcome to the Internal Markets Committee. Can we adopt the agenda? And can I remind you that the firearms proposal vote will happen this afternoon and the vote... Príjemné popoludne, kolegovia. Zajtra budeme hlasovať o, presne o 9. ráno, pretože máme spoločnú schôdzu z Júri o 9.45. Na základe požiadavky ALDE sme sa dohodli, že hlasovanie o daniach a postihoch sa presunie tiež na zajtra. Takže prosím vás, či môžeme schváliť program za takýchto podmienok. E, schôdza je streamovaná na internete, bude z nej aj záznam, aj v podobe newsletteru. Takže môžeme schváliť nastavený program. Ďakujem má niekto niečo proti zápisnici, pardon, urobte tak do konca dnešnej schôdze. Aktualizácia týka sa, sa trialogov. Pán Švab sa zúčastnil ministerskej konferencie OECD o digitálnom hospodárstve v Cancúne koncom minulého mesiaca a porozpráva nám, ako to prebehlo, takže nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dobrý deň všetkým. Veľmi ma teší, že som sa dozvedel, že zajtra pôjdete do Londýna, stretnete sa s novou pri, e, premiérkou a chcel by som vám povedať, že by sme v mene EPP boli veľmi radi, pokiaľ by ste mohli osobne jej odovzdať a teda hovoriť s ňou nielen o tých správach, e, na ktorých v tejto chvíli pracujete, ale to, že spolupráca za posledných 50 rokov bola veľmi nápomocná a nie, nebola len v hospodárskom zájme vašej krajiny. No a možno, že by to vyvolalo pozitívny dojem toho, čo tu vy s kolegami robíte. V nemeckom pesničku, ktorá sa, ktorej sa spieva Ale z Neumach der Mai. Hovorí sa tam o jari. Ale týmto by som svoje rozprávanie o pesničke ukončil. Pokiaľ ide o Cancún, eh, požiadala ma, požiadala ma výbor, aby som tam išiel, budem hovoriť aj v Nemčine. Takže zasadanie OECD v Mexiku je naplánované na 21. až 23. júna. Hovorilo sa o digitálnom hospodárstve a to z mnohých uhlov pohľadu, tiež na medzinárodnej úrovni v západnom svete. Hovorili sme o hospodárskom raste, o inováciách, o dosiahnutí sociálneho zmierenia a blahobytu. Členovia výboru pripravili podklady, za ktoré sa chcem poďakovať sekretariátu. Tieto podklady uvádzajú užitočný prehľad toho, aké témy sa riešili na tejto konferencii. Bola to významná konferencia, zúčastnil sa aj mexický prezident. Mexiko je členom OECD a chce sa stať teda chce sa stať členom OECD a snaží sa ukázať z tej najlepšej možnej stránky, čo sa im aj podarilo. Boli tam aj ďalší predstavitelia aj za EÚ, ktorí sa vyjadrovali k jednotlivým bodom programu. Bola tam tiež riaditeľka Americkej e, agentúry pre hospodárskú súťaž. Mal som príležitosť s ňou hovoriť. osobne medzi štyrmi očami. A jasne sme si povedali, že v rámci transatlantických vzťahov je nutné trvať na lepšej spolupráci. Nielen pokiaľ ide o dohodách T typ, ale aj preto, aby sme si niektoré veci vo všeobecnosti vyjasnili. Prebehla tiež e, diskusia okolo okrúhleho stola na tému regulácia platformiem. No a zaujímavé je, že zástupca Austrálskeho úradu pre hospodárskú súťaž, respektíve antimonopolného úradu, začal hovoriť o ochrane proti istým nebezpečným produktom. To sme sa snažili riešiť aj my prostredníctvom legislatívy na ochranu spotrebiteľa. Riaditeľka amerického protimonopolného úradu jasne vyhlásila, že pokiaľ ide o reguláciu jednotlivých webových platform ako Uber, Airbnb, TripAdvisor a podobné, že tak na takýchto platformách užívateľ, spotrebiteľ má možnosť hodnotiť kvalitu služieb. To je ten základný rozdiel, je tam teda ten aspekt peer-to-peer, -peer, kde dochádza k porovnaniu medzi zvrstovníkmi. Avšak to je trošku niečo iné, keď hovoríme o kolaboratívnom či vzdelanom hospodárstve. V Európe existujú platformy, ktoré sa však definujú inak. Na základe toho, aké aktivity vykonávajú. Naša definícia je oveľa dôkladnejšia. Avšak myslím si, že práve toto v minulosti prispievalo k istým nedorozumeniam vo vzťahu k americkej strane. Tieto nedorozumenia sa podarilo minimálne odhaliť, nie však vyriešiť na tejto konferencii. A myslím si, že práve toto je úloha pre nás, aby sme sa v našich diskusiách snažili túto problematiku vyjasniť. A to tak, aby náš príspevok k ďalšiemu rozvoju digitálnej ekonomiky bol naozaj e, konštruktívny. Ďalšie jednania, ktoré som vedel, Nebudem tu teraz rozoberať podrobne. Stretol som sa so zástupcom PEREK, so zástupcom francúzskej agentúry pre bezpečnosť kybernetického priestoru. Stretol som sa s ministrami zahraničných vecí Nemecka, Francúzska, so švajčiarskou ministerkou eh, pre hospodárske záležitosti a zúčastnil som sa mnohých ďalších jednaní a myslím si, že Európska únia bola dobre zastúpená riaditeľom príslušného riaditeľstva a myslím si, že by sme mali aj naďalej podrobne sledovať, ako sa bude táto diskusia vyvíjať, pretože je v našom záujme e, nastoliť jednotný trh v tom transatlantickom rozmere, čo si samozrejme bude vyžadovať ešte veľa práce. Každopádne ďakujem za mandát, ktorý mi výbor a FED pridelil. Ďakujem. Veľmi, veľmi zaujímavá správa. Presne preto sa musíme sústrediť na prácu týkajúcu sa platformy kolaboratívneho ekonomie a hodnotenia spotrebiteľov. Ďalší bod. To je prezentácia komisie o online platformách. Pán Degov. Vy ste veľmi ďaleko. Nemôžete si trošku presadnúť dopredu? Ako chcete, ale ste veľmi ďaleko, prosím, pokojne príďte dopredu, ale je to na vás. Thank you. That's perfect. Thank you. So this is the um, communication from the... Oznámenie komisie Ja tu mám zvláštny preklad, hovorí pani predsedajúca. Počula som češtinu v sluchadlách. English coming through my ear, so I don't know what. Nepočujem angličtinu, neviem, čo počujú ostatní. No už je to lepšie. Takže výklad komisie o prístupe k online platformám. Gerald, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Zdravím všetkých poslancov, poslankyne. Toto je oznámenie, ktoré komisia vydala 25. mája spolu s väčším balíčkom opatrení, eh, ktoré teraz všetci dobre poznáte. Ak dovolíte, chcel by som sa venovať tým najdôležitejším zisteniam, tým najzaujímavejším. V prvom rade je dôležité poukázať na to, že pojem platformy je skôr metaforou. Za týmto termínom platformy sa skrýva naozaj mnoho rôznorodých e, biznis modelov a aktivít. Aplikácie, obchody, vyhľadávacie nástroje, sociálne médiá, kre- poskytovateľia kreatívneho obsahu, platobné systémy, kolaboratívna ekonomia, čiže naozaj veľmi náročné tieto všetky prepojiť a zvoliť jednotný prístup. Je dôležité naozaj zaznamenať, že je tu naozaj obrovská variabilita platformiem, aj keď samozrejme mnoho vecí majú spoločné, napríklad e, so, spočívajú na využití siete, na IKT, používaniu údajov, sú viacstranné a samozrejme majú, aj ďalšie hodnoty v hodnotovom reťazci, ale ako som hovoril, tie rozdiely medzi jednotlivými platformy sú markantné. Po druhé, pozitívne príspevky platformiem smerom k hospodárstvu a spoločnosti. Určite všetci poznáme platformy, kde naozaj zaznamenávame inováciu, efektivitu, vďaka ním môžeme sa dostávať k informáciám, k, no, k správam, Pridaná hodnota týchto platform je napríklad v oblasti zábavy, ale taktiež aj v oblasti demokracie. Poskytujú kanále, kanály na diskusiu, prístup eh, do diskusie, formujú nové trhy. Takže naozaj tie platformy veľmi pozitívne prispievajú spoločnosti a mali by sme si ich chrániť. Európska únia žiaľ Bohu je skôr malým hráčom, pokiaľ ide o ekonómiu platformiem. Vo všeobecnosti európske platformy predstavujú zhruba 4 kapitalizácie trhu všetkých platformiem. Zvyšok tých platformiem mm, nie sú európske, sú z USA alebo z Ázie. Avšak platformy sú v hospodárstve a v spoločnosti veľmi dôležité. Ich úloha v hodnotnom reťazci je naozaj zásadná, takže pre Európu je zo strategického hľadiska dôležité získať vyššiu mieru vplyvu a mať úspešnejšie platformy v Európe. Preto potrebujeme pozitívnu agendu. Digitálny jednotný trh a jeho rámcové podmienky e, eh, poskytujú naozaj veľké príležitosti aj pre startupy v oblasti verejných služieb, internetu vecí, výroby a digitalizácie európskeho priemyslu. Čiže je tu naozaj veľa bodov, na ktoré sa Európska únia musí zamerať. Pokiaľ ide o komplexné hodnotenie, ktoré komisia vypracovala, vzhľadom na hospodárstvo platformiem, tak by som chcel pripomenúť, že sme samozrejme viedli veľmi e, obsiahle verejné konzultácie, barometer, štúdie, workshopy. Naozaj sme zhodnotili správy, aj tie, ktoré prijal e, tento rok parlament na tému digitálneho jednotného trhu, čiže sme naozaj naplno preskúmali všetky tieto vstupy potom komisia vydala ďalšie oznámenie týka sa kolaboratívnej ekonomie. Avšak ja sa budem sústrediť na komunikáciu, na oznámenie o platformách z konca mája. A takže, aké sú tie hlavné posolstva? Poprvé, musíme si správne nastaviť rámcové podmienky v Európe. To znie sa chce ako niečo samozrejme, avšak je dôležité, aby sme sa vyhli fragmentácii. Nepodarí sa nám dospieť k úspechu v oblasti ekonomie platform, pokiaľ si každý e, členský štát vymyslí svoj vlastný systém pravidiel, pretože platformy spočívajú na e, rozsahu, čiže je dôležité, aby užívatelia mali čo najširší možný prístup. A práve fragmentácia trhu je proti týmto požiadavkám. Po druhé, e- e- ekonomia platformiem sa vyvíja veľmi rýchlo a teda pre ľudí, ktorí nastavujú politické pravidlá, tak musíme byť naozaj opatrní a reagovať, teda musíme byť opatrní, aby sme nezareagovali príliš rýchlo, kým naozaj naplno pochopíme, čo z toho vyplýva. Čiže musíme sa ubezpečiť, aby naše reakcie boli flexibilné, aby sme nenastavili nejaké rigidné pravidlá, ktoré by potom sa ukázalo, že by mohli brániť rastu platformiem. To je veľmi dôležité. Platformy už teraz podliehajú mnohým pravidlám a reguláciám, či už je to politika týkajúca sa zdaňovania spotrebiteľov a tak ďalej. A samozrejme tieto pravidlá musia byť efektívne presadzované. Komisia zdôrazňovala najmä kvôli variabilite platformy, to existuje, tak zdôrazňovala, že najlepší e, prístup je zvoliť prístup založený na e, riešení problému. O tomto sme hovorili už začiatkom tohto roka, čiže nech, nemali by sme mať horizontálny e, prístup k platformám, avšak pokiaľ dojde k nejakej situácii tak, e, že by to bolo najlepšie riešiť na úrovni EÚ, tak by sme sa tomu mali venovať špecificky. Je tu niekoľko kľúčových princípov, ktoré sú podľa komisie veľmi dôležité v oblasti platformiem, aby tieto naozaj pravidla boli rešpektované. Je to vyrovnané, tak povedia, z hracej pole či podmienky. Vidíme, že tradičné podniky stále viac a viac čelia konkurencii nových platformiem hrajú podľa pravidel, ktoré boli prijaté už pred nejakým časom a tie tú realitu nezohľadňujú. Napríklad e, sme, komisia pracuje na reforme telekomunikačného rámca, máme tam tzv. tie over the tops, čiže to sú služby, ktoré sú veľmi podobné, ak nie také isté, ako tie, čo poskytujú poskytovateľe telekomunikačných služieb, avšak nie sú regulované rovnako. Napríklad SMS-ky či Skype, a podobné služby. To isté platí pre elektronické súkromie. Nariadenie o všeobecnej ochrane údajov bolo schválené a na základe toho sa pozeráme na smernicu e-privacy, aby sme ju aktualizovali, pretože táto smernica a jej rozsah je determinovaný e, definíciou poskytovateľov elektronických služieb a zaznamenali sme situácie, kedy sa niektoré zásadné povinnosti uvalujú na e, poskytovateľa elektronických služieb, čo však neplatí pre niektorých iných e, e, poskytovateľov týchto služieb na trhu, kde však tie hrozby v oblasti súkromia sú rovnaké. Čiže my naozaj sa snažíme, aby všetci mali rovnaké podmienky. Tá, táto správa, alebo respektíve toto znamenie by malo byť pripravené koncom leta. No a potom do konca novembra by sme to posunuli ďalší postup. Druhý princíp, e, zodpovedné správanie. Naozaj e, sa veľa spoliehame na platformy, tie majú veľmi dôležitú úlohu v našej ekonomii a spoločnosti a vieme, aké sú problémy s obsahom, e, problémy týkajúce sa problémy v oblasti copyrightu, komisia už teraz v kontexte služieb, e, slo, smernice o službách v, v oblasti audiovizí uvalila isté povinnosti na platformy, aby sa ubezpečila, že dochádza k ochrane e, maloletých a že sa zabráni tzv. hate speech, nenavistným prejavom. Balíček bude predstavený 21. septembra a my veľmi podrobne skúmame otázku toho, že niektoré platformy majú naozaj veľmi úspešné eh, biznis modely na základe obsahu, ktorý vytvárajú iné platformy, čiže tam toto je tiež dôležité riešiť. Po tretie, transparentnosť a férovosť. Obe tieto hodnoty sú relevantné pre spotrebiteľov napríklad preto, že vedia, čo sa deje s ich údajmi, vedia, že tie služby, ktoré im platforma poskytuje, rešpektujú princípy férovosti, transparentnosti, že získavajú informácie, na základe ktorých môžu uskutočňovať informované rozhodnutia, čo platí aj pre vzťahy business to business. V tejto oblasti komisia sa rozhodla, že bude ďalej situáciu skúmať, pretože komplexné hodnotenie e, vzbudilo nejaké ďalšie otázky. Mali sme veľa e, pripomienok zo strany podnikov, ktorí hovorili, že niektoré postupy platformiem by mohli týmto podnikom škodiť. Napríklad v prípade niektorých podmienok užívania či údajov, ktoré používajú platformy. Potom napríklad, keď samotné platformy sú konkurenciou po produktom a službám, ktoré sú hostované na platformách. Čiže komisia bude toto ešte viac skúmať, viac to bude študovať, vypracovať viac prehľadov s výhľadom, že závery predstavíme na jar budúceho roka, aby sme videli, aké ďalšie činnosti, či už legislatívnej podstaty alebo inej, e, budú potrebné. Čiže pozeráme sa teraz na prípady, kedy politika týkajúca sa konkurencie schopnosti by nebola efektívnym nástrojom na riešenie týchto problémov. A v neposlednom rade otvorený nediskriminačný prístup toto sa veľmi úzko týka e, voľného toku dát. Otázky týka sa Lokinu, napríklad v oblasti cloudu, kde je ťažké, ak nie je dokonca nemožné, presunúť svoje údaje z jedného cloudu na druhý cloud. Takže tu vzniká otázka prenosnosti, interoperability údajov. No a tejto oblasti sa komisia v rámci svojich návrhov tiež venuje najmä pokiaľ ide o voľný tok dát, ktoré má komisia v rámci svojho pracovného programu nastavené do konca novembra. No a ešte posledná vec, e, ktorú by som chcel spomenúť. Komisia jasne vyjadrila, že v tejto chvíli nemá žiadny zámer pozmeniať smernicu e-commerce. To je veľmi dôležitý stavebný kameň e, digitálneho jednotného trhu by pokiaľ ide o Safe Harbor, je to akási otázka mm, spolahlivosti pre sprostredkovateľov. A my toto opatrenie nechceme meniť. Je to dvo- Myslíme si, že ešte stále je vhodné, je na mieste. A akékoľvek aktivity, ktoré tam ešte zostávajú, tak sa podľa komisie dajú vyriešiť vertikálnym prístupom. A tú smernicu o e-commerce nie je teda nutné meniť v tejto chvíli. Pani predsednička, myslím si, že to je odo mňa na teraz všetko. Samozrejme som pripravený odpovedať na vaše otázky. Ďakujem. I apologize. Prepačte. Máme spravodajcov a tieňových menovaných skupinami. Ak áno, tak tu ešte nemám zoznam. Najprv preberieme koordinátorov, ich vyjadrenia. Andreas, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Takisto ďakujem aj z komisii za zaujímavý prehľad toho, že kde sa momentálne ocitáme. E, my sme medzi tým už aj si prečítali oznámenie komisie a tieňoví spravodajcovia sa už tomuto venujú. Musím povedať, že v tejto chvíli e, sa nám asi nepodarí na jednom mieste vyriešiť všetky problémy, ale je to jeden problém, ktorý musíme nalihavo vyriešiť pokiaľ ide e, nerovnaké zaobchádzanie s uchádzačmi, pretože napríklad tu máme e, Visa kartu, Masterkartu a je tu voči ním konanie a tu 0,7 e, poplatok za každú transakciu, to je vlastne také že tá platforma si svojim zákazníkom berie 30 a ešte zároveň ponúka týmto e, zákazníkom e, ďalšie ponuky a tu konkrétne hovorím o Spotify a myslím si, že to Určite komisia týmto oznámením nevyriešila všetky otázky, ale aspoň inšpiruje eh, aspoň určitými návrhmi, aby sme ešte aspoň tohto roku eh, prišli k takému rozhodnutiu, že nesmieme dopustiť, aby na týchto platformách eh, sa na jednej strane vyberali veľmi vysoké poplatky a zároveň sú aj také vlastné ponuky proti týmto zákazníkom iných platformiem viedli. Myslím si, že to je absolútne z hľadiska trojho hospodárstva nepriateľné a myslím si, že nemáme už len písať správy. Myslím si, že už je jasné, že komisia tu musí zasiahnuť eh, aj vo svetle rozhodnutia o Mastercard a Visa karte. A pre mňa je takisto dôležité, aby aj sa komisia venovala vysokej, aby týmto otázkam komisia venovala vysokú prioritu. Ďakujem teraz Evelyn Gebhardt. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem aj Európskej komisii, pretože to je naozaj dôležitá téma, a ktorej sa venujú. A je tu presne tu aj tá otázka, o ktorej hovoril pán Schwab. To je dôležitá otázka, preto nechcem to zopakovať, ale chcem hovoriť o ďalšej veci vy ste v Európskej komisii urobili dva návrhy. Jedna vec tá platforma a druhá vec tá zdieľaná ekonomika, tá sharing economy, čo je v podstate tiež platforma. A e, urobiť medzi nimi rozlišenie je trošku problematické, pretože vy hovoríte, že rozlišenie je podľa toho, akého dlho trvá tá služba, čiže ako často sa tá služba vyskytuje a myslím si, že to je pomerne dosť nie celkom čisté rozlíšenie. pokiaľ ide o takisto aj e, jednotlivé e, obchody, ktoré vlastne vykonávajú tieto platformy, nie je celkom to v poriadku, a, ako je tam kontrola, kto kontroluje, ako má, kto má rozhodnúť, e, že či nejaká služba je nejaká len dočasná, alebo ako dlho trvá, alebo vyskytuje sa častejšie a podobne. Neviem, sú tu napríklad služby nevieme, ako sa jednoducho toto má sa zadefinovať. Takže mohli by ste nám ešte raz vysvetliť, že akým spôsobom toto chcete mať e, naozaj pod rukou, tak aby v konečnom dôsledku to bolo pozitívne tak pre spotrebiteľa, ako aj pre, um, pre operátorov, tak aby nemali príliš vysokú právnu neistotu. Ďakujem pekne. Thank you. Um, Dan Dalton, who will shadow this file for us and is our... Tuto máme Dana Daltona za EKR. Oznámenie správne v tom, že áno, dá sa urobiť viac, aby sme mohli z, zabezpečiť eh, rovnakú mieru e, súťaže, ale nie je tu iba potenciálnu ašpiráciu. Máme aj schopnosti, aj inovatívne e, myslenie, aj iné zdroje, aby sme to zvládli. Je tu otázka, aby sme naozaj urobili také regulačné modely, ktoré budú naozaj premyslené a budú riešiť e, globálnu schopnosť. Komisia má pravdu, že e, aby neprijímala príliš urýchlenie nové e, nariadenia bez toho, aby to dokladne nepremyslela a musí sa snažiť e, znižiť záťaž. Čiže netreb, odporúčanie kolegu je, aby sa hneď rýchlo neskákalo po nejakej urýchlenej legislatíve, ale je dôležité aj e, zdôrazniť úlohu dôvery spotrebiteľov. Spotrebitelia nebudú chcieť obchodovať s firmou, ktorú nedôverujú z hľadiska ochrany svojich údajov, čiže je potrebné uplatňovať aj predpisy o ochrane údajov a transparentnosti. A tiež je pomocné, keď sa vysvetlia, aké majú byť prijaté opatrenia, ktoré sa týkajú nenávisných prejavov. Nemali by sme tiež uh, umožniť, e, aby určité zdravé a dobré nápady e, boli nejakým spôsobom ohrozené či vytlačené. A tiež e, preskúmanie toho pravidel je, že či sú ešte, alebo niektoré pravidlá, ktoré tu existujú, možno by bolo dobre preskúmať, či sú ešte stále platné a či sú stále potrebné a musíme zabezpečiť, aby celé aky, ktoré sú v prospech zákazníka, či ešte stále slúžia svojmu účelu, pretože veci sa vyvíjajú veľmi rýchlo. A takisto bolo by dobre zabezpečiť aj rovnaké zaobchádzanie pre digitálne spoločnosti, osobitne napríklad otázky e, ochranu spotrebiteľa, pričom sa uznajú aj ich aj dôležité dôvody, prečo sú tu rôzne, e, tu potreba rôznych predpisov, takisto musíme, byť, e, musíme mať možnosť vyhlásiť dočasnú z, zodpovednosť. Tá by mala byť ponechaná v existujúcej podobe. To je návrh pána Taltna a e, je to aj dôležité pre stabilitu osobitne v otázkach alebo v oblasti, ako je elektronické obchodovanie. A potom je potrebné, aby tu bola vyslovene cieľená legislatíva. Aj o tom teraz prebieha veľká diskusia o otázkach e, dočasnej e, zodpovednosti alebo záruk. A možno bolo by dobre, keby sme od niektorých e, kolegov, ktorí sa tejto otázke venujú, aby e, pripravili určité návrhy do 21. septembra a potom v záveroch e, oznámenia, kde sa hovorí o európskych platformách, pričom tie vyzerajú byť akoby iné než tie, ktoré sú európske. Aký je rozdiel? Je tu Európa, jedna sa, jedna, európska platforma a platforma, ktorá má základ v Európe. Aký je medzi nimi rozdiel? Pritom prečo nemôžeme vytvoriť globálnu platformu? Takže takže musíme prijať e, globálny otvorený prístup. Ďakujem teraz Kaja Kalas. Ďakujem. Ďakujem. Ja tiež vítam aj prístup komisie k tomuto problému, pretože viedli sme aj diskusie počas prípravy stratégie pre spoločný trh, že v podstate, kde sme hovorili, že nemáme eh, jeden typ platformy a s tým súvisia rôzne problémy. Ja tu mám niekoľko otázok. Vy ste taktiež spomínali, že komisia nemá zámer zmeniť smernicu o elektronickom obchodovaní a tá funguje celkom dobre. E, znamená to teda, že komisia podporuje rámec, ktorú si ustanovila smernica o elektronickom obchodovaní z hľadiska um, záruk a zodpovednosti, pretože, alebo ručenia, aké vlastne, aký je tam časový harmonogram, e, pretože máme množstvo legislatívy, ktorá prichádza, reforma copyrightu, telekomunikačná novela, EMS, tieto nástroje, všetky, na všetkom tomto sa pracuje, takže chcete, ako chcete zabezpečiť, aby tieto legislatívy boli v súlade s úsmerneniami potom ďalšia otázka sa týka presadzovania smernice o akým spôsobom, či počuli sme, že sú s tým problémy a teda ako komisia teda chce zabezpečiť e, dodržiavanie tejto smernice. A potom ďalšia otázka e, je, že problémom platformiem je, že nechcú byť e, proaktívne, pretože kvázi stratia svoj štatút bezpečného prístavu a budú musieť v podstate poskytovať tie ručenia, tak ako chcete riešiť tento problém. Julia, vy sa hlasíte? Julia, ďakujem. Ďakujem aj za prezentáciu. Ja, ja tiež vítam to, že komisia sa posúva smerom k prístupu riešenia problému a namiesto toho, aby um, presadzovala riešenie, že jedno meter pasuje všetkým. Takže predovšetkým, pokiaľ ide o určitý rovnako, rovnaké podmienky v telekomunikačnom sektore. Už keď chceme mať rovnaké podmienky, tak eh, to nestačí, že budeme zaobchádzať rovnakými službami rovnako, ale je treba určiť, že kde eh, si služby vyžadujú iný prístup. A keď hovoríme o takých otázkach, ako napríklad je Skype, Skype nie je priamo konkurenciou v telefónom. Internet nie je eh, ani v konkurencii, pretože Skype sa nedá bez internetu používať. Čiže jedna vec je otázka služba infraštruktúry, ktorá zabezpečuje prístup k telekomunikačnej sieti a druhá je potom služba, ktorá je postavená na tom. čiže v súčasnej situácii je pomerne aj jednoduché e, pre, pre obyčajného programátora e, naprogramovať jednoduchú aplikáciu pre posielanie odkazov, ale regulovať to tak, ako je to v prípade telekomunikačného operátora, len preto, že um, je, tento odkaz by bol v konkurencii s SMS-kou, vieme, že to nebude fungovať. Um, Vieme, že tu sú také veci potom, ako sú napríklad portabilita telefónnych čísel a telefónne zoznamy a podobné veci, ktoré máte v nariadení. Čiže ja sa iba toho obávam, že jediný spôsob, ako chcete vytvoriť tieto rovnaké podmienky, bude deregulovať telekomunikačný sektor. A neviem, že či toto je správny postup. Takže musíme si určiť, že ktoré nariadenia by sa dali použiť na tie služby, ktoré sú navyše a potom by sme mohli prijať určité povinnosti záležitosti, ktoré by sa týkali transparentnosti, ale myslím si, že je tam množstvo služieb, ktoré fungujú z hľadiska obsahu, prakticky nemôžu e, byť použité ako over the top. A pokiaľ ide o zodpovednosť platformy, um, vítam tiež, že komisia si chce ponechať tie princípy a posilniť princípy smernice v elektronickom obchodovaní aj ten režim dočasného ručenia, ale chcela by som potom vedieť, že čo vlastne komisia má zamýšľa z hľadiska e, e, novely copyrightu, pretože napríklad včera e, komisár Oettinger hovoril na delegácii z USA, že je veľký rozdiel v peniazoch, ktoré sa platia hudobnému e, priemyslu na napríklad Spotify na jednej strane a firmám ako je napríklad e, Apple alebo Amazon, ale musím uvieť, že ani jedné z nich nie sú vlastne pre, s prostredkovateľmi na internete. Čiže ak tak je to problém, tak je to problém zmluvných vzťahov. Čiže je služba plus e, tá e, vydavateľská, alebo to vydavateľstvo medzi vydavateľstvom a spotrebiteľom a medzi tým sú tie platformy, a tá, na tie by sme sa mali vlastne hlavne dívať, teda aký je vzťah medzi uh, hudobným priemyslom a individuálnymi umelcami. Ďakujem, sa, ďakujem pekne za e, vaše výborné príspevky. ale komisia vo svojom dokumente zdôrazňuje dôveru, nediskrimináciu, spravodlivosť, férovosť. Preto si kladiem otázku, čo komisia zamýšľa v otázke transparentnosti a algoritmov a e, zvyšovanie povedomia pre občanov takéto takejto zložitej otázke. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dovolte, aby som vám poďakovala za prezentáciu a tiež aj za toto oznámenie. Ja súhlasím s tým, čo povedali predrečníci, ale chcela by som sa ešte raz vrátiť k pracovnému programu 2017 v bode 3. Tam sa hovorí o medzinárodnej spolupráci. A ja už eh, som už aj to povedala aj v prípade iných, alebo pri iných diskusiách, že je dobré, že regulujeme a že chceme nájsť normy pre vnútorný trh, ale tá medzinárodná spolupráca tiež eh, sa musí držať určit, musí ísť krok krokom s tými podmienkami, ktoré my, s ktorými sa stretávame v iných krajinách že to sú podmienky na vnútornom trhu. Tento týždeň som bola na jednom stretnutí s hudobným priemyslom a tam sa hovorilo o dohodou s e, Južnou Koreou a s Čínou. A tu bola predstavená grafika a taký pracovný program, ktorý e, nie je celkom v súlade s tým, čo sa deje na e, medzinárodnej úrovni v otázke e, spolupráce. Čiže Čína e, je tu už vyhlásená za zdravé hospodárstvo, ale sú veľké rozdiely medzi normami, ako si predstavuje Čína, normy v hudobnom priemysle, ako si predstavuje Európa. Napríklad existujú naše normy a vnútornom trhu sú úplne iné. Napríklad TTIP, vy ste spomínali TTIP, že to bude výhoda, keď dojde k podpisu tohto dohovoru, ale ja mám ďalšiu otázku. Keď e, na vnútornom trhu, v spoločnom trhu budeme mať e, určitých aktérov, ktorým dáme určité povinnosti, akým spôsobom e, zabezpečíte to a e, čo bude v T-typ, pokiaľ ide o niektoré produkty. Pretože tu ide o niečo iné, pretože jedna vec je náš spoločný vnútorný trh a môže sa stať, že potom naše normy na vnútornom trhu budú pre nás predstavovať nevýhodu. Predsedajúca, dobre. Pán Albrecht. Ďakujem pekne. No všetkým by som sa ešte chcela vrátiť k otázke rovnakých podmienok, pretože tento istý problém máme aj v prípade um, reformy smernice o elektronickom súkromí. A jedna otázka tu vzniká, že prečo nemôžeme len deregulovať ustanovenia pre telekomunikácie ako celku. Nedá sa to, pretože je tam aj ochranná klauzula, ktorá oznamuje, že to musí byť bezpečná komunikácia, zabezpečená. Takže môžem potom sa identifikovať s tým, že čo, ktoré sú služby, ktoré z hľadiska kvality majú rovnakú úroveň bez e, citlivosti ako napríklad telekomunikačné služby. A potom je tu otázka, čo môžeme urobiť s tým, aby sme upravili ustanovenia, ktoré máme e, v telekomunikačnom sektore pre tieto služby. Čiže možno by bolo treba presne vysvetliť, že ktoré služby v akej kvalite chceme týmto, tieto zahrnúť, keď chceme vytvoriť rovnaké podmienky. A pokiaľ ide o, nariad- o riadenie trhu, nemali by sme tu sa snažiť vytvoriť izoláciu európskeho trhu, to je jasné, ale my by sme jasne mali trvať na uplatnenie pravidiel na našom trhu, o ktorých sa rozhodneme a to znamená, že nesmie byť diskriminovaná služba z hľadiska toho, odkiaľ pochádza a kde má sídlo spoločnosť či firma, tak ako sme to hovorili v prípade ochrany údajov keď napríklad ide o transparentnosť pri platformách a právach na informovanie, e, nie je problém, e, až kým neprídete, nezistíte, že keď chcete na európskom trhu ponúkať služby, tovary aj platformy, a tak vo vzťahu k platformy musíte byť transparentnejším a musíte poskytnúť viac informácií. A to by bolo dôležité, aby sa zlepšili predpisy v tejto oblasti a podľa mňa to treba lepšie vysvetliť zo strany komisie, aké by mohli byť tieto povinnosti informovanosti pre platformy, tak aby sa vytvorilo lepšie porozumenie s spotrebiteľmi, respektíve aby tomu aj spotrebiteľ lepšie rozumeli, aby vedeli, kde sú napríklad skryté náklady, kde E, dochádza k, e, napríklad pokiaľ ide o odmeny niektorých e, umelcov, to by tiež mohlo byť napríklad poskytnuté táto informácia. A v neposlednom rade, pokiaľ ide o definíciu platformiem, ja si tiež myslím, že bolo by dobre, keby sme lepšie vysvetlili, o čom tu hovoríme. Ale v takýchto prípadoch napríklad mobilné platformy a ich aplikácie. To je napríklad jedna z oblastí, ktoré určite treba regulovať, lebo toto sú brány pre určité mobilné trhy a to je trh zajtrajška a musíme jasne vedieť, aké pravidlá a normy pre konkurencie e, pre hospodárskú súťaž očakávame aj v tejto oblasti. aj po, aké podmienky sú pre tých, ktorí e, vytvárajú tie app programy, ktoré prevádzkujú app stores, teda tie, kde sa appy predávajú a keby mali byť tieto postupy. Ďakujem pekne. Predsedajúca, ja som sa tiež chcela k tomuto vyjadriť. Predovšetkým ďakujem za naozaj pozitívny prístup, ktorý voči tomuto zaujímate. Taktiež si myslím, že platformy nie sú iné než iný biznis a podobne ako rôznym spôsobom riešime podniky, tak aj rôzne platformy by boli, mali byť regulované inak a nedá sa uplatniť rovnaké pravidlo pre všetkých, pre energetiku, dopravu a podobne, ktoré to sú rôzne um, firmy. Zároveň tu musia byť rovnaké podmienky, aby sa zabezpečila hospodárska súťaž. Tá je mimoriadne dôležitá. A je to dôležitá časť hospodárstva, ktorá nám pomáha e, dosiahnuť v spoločnosti e, situáciu, kde tradičné modely e, obchodovania alebo tradičné trhové modely nefungujú. A pokiaľ ide o otázku tej dočasné, dočasného ručenia, myslím, že môžeme prepracovať e, tieto pravidlá, ale môže to byť veľmi destabilizujúce. Ale sú tu možnosti riešiť určité konkrétne otázky v určitých konkrétnych sektoroch. A tento model, ktorý tu máme ten zatiaľ nefunguje z hľadiska obsahu alebo využívania obsahu. A podľa mňa, podobne ako v iných platformách, je treba sa dívať na to, akým spôsobom alebo kde fungujú veci podobným spôsobom. Keď máte dve platformy, jedna potrebuje licenciu, jedna nie, ale pre spotrebiteľa tieto vyzerajú rovnako a tým pádom by malo byť s nimi zaobchádzané rovnako. To by bol bol pohľad keď e, pretože spotrebiteľ to vníma rovnako, tak potom musia byť zaobchádzané s, s nimi rovnako a mať, byť, mať rovnaké podmienky pre ne. To by bolo to, ako to ja vnímam aj z, z hľadiska tej publikácie o autorských právach. Teraz je tu ja, ešte, ja už musím dám teraz pani e, Evelyn, aby tu viedla schôdzu, pretože ja musím ísť na inú schôdzu. Komisia, chcete sa vrátiť k tomu? Dobre, Nikolás buď preberie, preberie schôdzu. Commission, would you like to start responding? Komisia, chcete začať? Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem poslancom za vystúpenie a otázky. Dovolte pokúsiť e, sa zareagovať ako najlepšie budem vedieť. Pán Šváb už odišiel, ale hovoril o niečom, čo súvisí s tým, že App Store v podstate e, krátia ktorými o 30 tých, ktorí e, pod, e, skytujú alebo veci do App Store a to je v podstate nekorektné podnikanie. A je to jedna oblasť, ktorú zvažujeme. To, čo tu sa hovorilo o tzv. scaling up e, hovoril o tom pán Delton, ktorý tu tiež nie je, ale pani Ford e, predstavila jeho vyjadrenie. No v Európe pre platformy a e, tá otázka tu bola, či chceme mať domáce európske platformy alebo platformy v Európe. E, je nič hlúpe na tom, ak chceme povedať, že chceme zlepšiť podmienky v Európe, tak aby európske startupy boli úspešné v Európe a potom sa scale-upovali, rozširovali na globálnu úroveň. To neznamená, že tie platformy, ktoré majú pôvod v iných častiach sveta, nevítame v Európe. Vítame ich veľmi v Európe a sú úspešné v Európe, ale Európa zo strategických dôvodov, ktoré sa uvádzajú aj v oznámení, Eh, požitie údajov a dôležitý význam platformiem v hodnotovom reťazci. Z týchto strategických dôvodov je jednoducho nevyhnutné, aby Európa si počínala lepšie v porovnaní s aktuálnou situáciou, kde máme iba 4% kapitalizáciu trhu. A ak to má fungovať, tak platformy, ktoré sú úspešné povedzme v Nemecku či v Estonsku alebo v Beneluxe, musia e, mať možnosť sa rozrásť veľmi rýchlo, pretože ak eh, v podstate v tomto hospodárstve medzi platformami rýchlosť a možnosť rozrastania sa veľmi dôležitá. Napríklad Spotify mal úspech v Európe, ale trvalo to 5 až 6 rokov, kým pokryli územie všetkých členských štátov v Európe, čiže je v podstate prekvapíme, že sa im <laughs> podarilo eh, dosiahnuť taký úspech vzhľadom na to, koľko rokov mu trvalo, kým sa podarilo, aby sa stali európskym operátorom. Vieme, že Spotify eh, sa presadili v Spojených štátoch skôr, ako sa im podarilo presadiť vo všetkých členských štátoch EÚ. Takže na základe princípov vnútorného trhu, ktoré umožňujú platformám fungovať bezproblémovo v celej Európskej únii, to je jednoducho nevyhnutnosť, ak chceme, aby si Európa počínala lepšie aj v oblasti platformiem. Viacero poslancov hovorilo o usmerneniach pre e, ručenie proaktívna úloha platformiem, samoregulačné opatrenia. Presne z týchto dôvodov komisia oznámila v oznámení o platformách, že preskúma možnosti usmernenia, pretože asi by nepomohlo, ak by tie platformy, ktoré majú zohrávať veľkú úlohu, nie všetko sa dá vyriešiť cez nariadenie a platformy práve preto, že by im hrozilo, že e, prídu o výnimku zručenia, e, tak e, sa aktívne pustia do samoregulačných opatrení. A ak by takáto možnosť nebola, tak by sa im do toho nechcelo. Takže komisia chce poskytnúť určité usmernenie, určitú zábezpeku platformám, usmerniť ich v tom, ako môžu pôsobiť proaktívnejšie, napríklad chrániť maloletých alebo odstraňovať nenávisné prejavy a zároveň v oprávnených podmienkách použiť články 14-15 smernice o elektronickom obchodovaní, o Safe Hub. Načasovanie je to plný, prvý pol rok budúceho roka, takže začíname na tom pracovať a v prvej polovici budúceho roka pripravíme určité usmernenia rovnaké podmienky pre všetkých. O tom hovorili viacerí poslanci, pre všetkým v súvislosti s Telekom a e-privacy, súkromie, ochrana súkromia v, na internete. Áno, mali by sme hovoriť o podobných situáciách. Nehovoríme, že tie isté pravidla platia pre všetky situácie. Musí tu byť určitá miera variácie, odchyliek. Je pravdou, že služby mm, neposkytujú presne to isté, ako ako poskytovateľi elektronických služieb, ale určití poskytovateľia over the top e, poskytujú viac menej to isté ako služby, ktoré ponúkajú poskytovateľe elektronických služieb. Takže komisia sa najprv pozrie na to, ako vyzerajú konkurenčné podmienky, či naozaj sú také, že nie je už potrebné reglementovať poskytovateľov telekomu rovnakým spôsobom, ako tomu bolo doteraz, pretože pravidlá pre Telekom sú pravidlá ex ante a majú riešiť prípady zlyhania trhu, tam, kde trhy dobre fungujú. Nie je potrebné mm, uplatňovať ex ante pravidlá, alebo e, tieto pravidlá sa dajú zjednodušiť. Čo sa týka smernice o ochrane súkromia na internete e-privacy, robíme analýzu a chceme zabezpečiť, aby smernica ochrany súkromia na internete v plnom obsahu zohľadnila všeobecné nariadenie ochrany osobných údajov, aby sa tu ne, nezavádzali duplicitné podmienky a povinnosti, ktoré by viedli k právnej neistote. Nie je Nemá to za cieľ znížiť mieru ochranu v situáciách, kedy nariadenie, všeobecné nariadenie ochrany osobných údajov nezabezpečí primeranú mieru ochrany napríklad e, dôverný charakter komunikácie, čiže tu robíme veľmi presnú detailnú analýzu s cieľom zabezpečiť vysokú mieru ochrany súkromia, ochrany osobných údajov aj v oblasti elektronickej komunikácie v tomto sektore. Čo sa týka otázky autorských práv a e, rozdielov, tzv. value gap. Vnímame to z toho širšieho pohľadu. Komisia to zvážuje až teda od platformiem až po jednotlivých autorov a je dôležité, aby tento ekosystém bol udržateľný a tá hodnota, ktorá sa vytvára, v, mm, na digitálnom hospodárstve a cez platformy, aby sa patrične prerozdelila všetkým, ktorí prispievajú k vzniku tohto obsahu. Či už ako autor, producent, distribútor, platforma alebo umelec, čiže nerozlišujeme tu medzi povedzme platformami a bežným svetom hudby, kde takisto sa zvažujú otázky tzv. value gap a rozdiely v, v poskytnutej hodnote od autorov cez umelcov. Ehm, to je veľmi dôležité. Komisia sa snaží objasniť viaceré koncepty a zabezpečiť to, že tá hodnota, ktorá sa prerozdeluje, Mm, cez platformy sa prerozdeľuje spravodlivo. Je tu rozdiel a tento rozdiel e, je potrebný riešiť. Avšak musí sa zohľadniť aj to, že jednoducho nemôžeme cez e, copyright vyriešiť problémy, ktoré súvisia s vyjednávacou pozíciou. Niektoré platformy, ako vieme, sú veľmi veľké. Niektoré podniky, ktoré majú zmluvné vzťahy alebo rokujú zmluvy, sú veľa menšie a preto sú tu problémy, ktoré súvisia s vyjednávacou pozíciou a silou a to legislatíva pre ochranu autorských práv nemá za úlohu riešiť. Neviem, či som na niečo nezabudol medzinárodný aspekt, to je dôležité. Áno, samozrejme, fungujeme v globálnom svete, platformy nie, nie sú aktívne len v Európe, ale globálne, takže potrebujeme mať dobrú spoluprácu, medzinárodnú spoluprácu s obchodnými partnermi a diskutujeme aj dnes konkrétne prebieha IKT, dialog s Čínou, so Spojenými štátmi, sme mali jeden koncom júna s Indiou, začiatkom júna, takže o týchto veciach sa rokuje, porovnávame si názory, ale myslím si, že je korektné povedať, že Európska únia je predsa len trošku ďalej, čo sa týka analýzy hospodárstiev cez platformy ako iní obchodní partneri a niektorí z nich ako napríklad Japonsko, ale Spojené štáty s veľkým záujmom zhliadajú na pokrok, ktorý robí Európa v tejto oblasti. Ale medzinárodná spolupráca je v každom prípade E, mimoriadne dôležitá pre vytváranie reglementačného rámca, ktorý by nefungoval dobre iba v Európe, ale e, fungoval dobre po celom svete. E, potom je tu úloha algoritmov. To je takisto téma, ktorú komis komisia zvažuje v kontexte ďalších vyšetrovaní potenciálne nekorektného podnikania medzi podnikmi. Ak platformy menia algoritmy, tak to samozrejme má dopad na podniky a teda sú tu otázky transparentnosti, informovanosti. Je to problém, ktorý podľa komisie je potrebné ďalej preskúmať a môže si to vyžadovať eventuálne aj ďalšie kroky. E, zodpovedal som snad na všetky otázky, takže vrátim slovo pani predsedničke. Ďakujem pekne, ďakujem pekne pán de Graf za vaše odpovede a tým končím diskusiu k prezentácii komisie na tému prístup k online platformám. A teraz prechádzame na ďalší bod, ktorým je prezentácia komisie Európska politika normalizácie, vrátanie prioritných IKT noriem. Pani Marlen Mici je spravodajkyňou. Začneme s prezentáciou komisie a privítam pani Čestenjura, riaditeľku pre jednot, politiku jednotného trhu. Nech sa páči, máte slovo, poprosíme mikrofón. Thank you, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení pani poslanci, pani poslankyne, rada by som sa poďakovala za pozvanie. Hovoríme o normách a e, od tovarov po služby IKT všade normy zvyšujú, zvyšujú kvalitu a bezpečnosť, zvyšujú, zlepšujú transparentnosť, interoperabilitu, znižujú náklady a otvárajú trhy pre podniky, pre všetky malé a stredné. Európsky systém normalizácie bol úspešný. Máme vysokokvalitné a efektívne normy, ktoré často podporujú alebo sú podporené legislatívou a pomohli našim firmám uplatniť sa na globálnej scéne. Ale e, musíme riešiť aj výzvy Napríklad hovorilo sa tu už predtým o stále väčšej rýchlosti technologických zmien v globálnom hospodárstve často oveľa rýchlejších zmien, ako sa stihnú posúvať regulačné orgány. Takisto sa zastie potierajú hranice medzi tým, čo je produkt a čo je služba tým, čo je sektor, čo je IKT, eh, čo je kancelária, čo je obchod. A eh, eh, stále väčší význam naberajú služby. To som spomenul iba z zmien. A preto musíme zabezpečiť to, aby európsky systém noriem bol agilný, menil sa, prispôsoboval sa rýchlým zmenám, bol inkluzívny, to znamená zapájali nie iba tých, ktorí prijímajú normy, ale aj tých, ktorí používajú tieto normy a aby spolupracoval, aby tu neboli žiadne sila, žiadne oddelené uh, dielne. Uh, napríklad pračky napojené na internet. Potrebujem jednoducho jednu normu pre pračky, či už budú pripojené na internet alebo nie. Nepotrebujeme tri normy pre pračky, ktoré sú pripojené, ktoré nie sú pripojené, ktoré sú pripojené automatické. Nič také nepotrebujeme. A preto sa musíme postarať o to, aby systém dobre fungoval. A potrebujeme jeden systém, ktorý prekoná tzv priestup cez silo. A to je v podstate taký kontext oznámenia komisie z 1. júla o systéme normalizácie. Je tu viacero prvkov v tomto oznámení. Začnem tým najinovatívnejším, čo je spoločná iniciatíva pre normalizáciu. Už som mal predtým príležitosť hovoriť s vami o tejto téme. Hlavným prokom balíka, spoločná iniciatíva, toto podpísala komisia a asi 50 zainteresovaných organizácií v Amsterdame 30. júna. Tieto organizácie sami pred, zastupujú mnohé ďalšie organizácie na národnej úrovni. Boli tam organizácie pre normalizáciu, ale aj spotrebitelia, pracujúci a mnohí ďalší zo skupenia. Samozrejme, podpisom sa to len začalo, ďalšie, ďalší prichádzajú každým dňom. Čiže každý sa ešte pridávajú. Verejné organizácie, organizácie európske, medzinárodné normalizačné organizácie, orgány, združenia priemyslu, malé stredné podniky, spotrebitelia, odbory, služby členských štátov, environmentálne organizácie. Príprava tejto iniciatívy prebehla jedinečným kolaboratívnym formátom na základe novom inovatívnom procese, kde všetci dosiahli konsenzus a pripravovali text spoločne. Všetci sme sa stretli a diskutovali spolu o tom, čo chceme spolu spraviť na dosiahnutie cieľa na najbližšie 4 roky. Rád by som sa chcela poďakovať aj výboru IMCO a výbor za aktívnu účasť na tomto procese. Spoločným cieľom spoločnej iniciatívy je vytvoriť európsky hub normalizácie, ktorý bude mať globálny dopad. Spolu chceme, aby sa vyvíjali normy včas, otvoreným, transparentným a inkluzívnym spôsobom, pretože len to je záruka ich používania spolu Chceme podporiť a presadzovať inovácie pre všetkých. Spolu chceme aby normy boli akousi chrbticou konkurencieschopnosti našich európskych spoločností e, na stále viac sa globalizujúcom hodnotovom reťazci. Spoločná iniciatíva vychádza zo spoločnej vízie všetkých partnerov a je procesom na to, aby sme sa spolu zamerali na tie najrelevantnejšie iniciatívy a výsledky, ktoré sú potrebné pre modernizáciu, prioritizáciu a urýchlenie prípravu noriem, prípravy noriem do, roka, do konca roku 2018. Toto všetko má, e, je, má podporiť 10 politických priorít Junckerovej komisie. Uvediem ako príklad aktivity, ktorá je zavraná na lepšie a včasné prepojenie normalizácie s výskum a inováciami. Potrebujeme mať e, už zakomponovaný akýsi reflex noriem na začiatku prípravy inovácií. Je dôležité upozorniť na toto prepojenie, aby sa lepšie využívali aktuálne projekty výskumu a inovácií, napríklad aj v rámci Horizontu 2020. Následne Spoločná iniciatíva vytvorila riadiacu skupinu, ktorá bude sledovať jednotlivé aktivity a identifikovať nové tam, kde to bude vhodné. My zdôrazňujeme transparentnosť celého procesu a webovská strán- bude webovská stránka, ktorá uľahčí sledovanie ďalšieho vývoja, informácie um, ohľadom prebiehajúcich prác. Ďalším hlavným takým stavebným kameňom balíka z 1. júna je medziinstitucionálny dialog my chceme zvýšiť politický význam normalizácie a využiť ho lepšie pri plnení politických priorít. Jedným z navrhovaných prvkov v balíku je nový výročný dialog medzi EU inštitúciami s cieľom prehodnotiť dosiahnutý pokrok v oblasti normalizácie politik a stanoviť si priority. Komisia považuje za dôležité zosúľadiť spôsob riadenia rôznych nástrojov politiky na základe nariadenia a mať komplexný ročný cyklus EÚ politiky normalizácie. V centre tohto cyklu bude prijatie e, výročného pracovného programu vždy k 1. júnu únie a pred tým na rok 2017 na jar sa predpokladá interinstitucionálny dialog so zapojením rady a parlamentu. Tento dialog bude vychádzať z integrovanej správy komisie určenej rade a parlamentu o implementácii predchádzajúceho programu únie na predchádzajúci rok. Budú tam prioritizácie, normalizácie, práca spoločnej iniciatívy a príprava noriem pre európske služby. A tým sa dostávam k tretiemu stavebnému kameňu, normy v oblasti služieb. To je ďalší prvok e, oznámenia z 1. júna. Normy pre služby majú potenciál priniesť prínosy rovnako ako je to pre tovar, avšak iba 2 noriem, európskych noriem sa týkajú služieb a pritom služby predstavujú 70 európskeho hospodárstva členské štáty sú aktívnejšie v oblasti služieb, čo prináša riziko fragmentácie jednotného trhu. K 1. júnu komisia predložila viacero praktických opatrení, ktoré majú pomôcť stanoviť priority a pripraviť ďalšie takéto normy. Štvrtý stavebný kameň je, sú priority normalizácie v oblasti IKT. Spoločná iniciatíva je samozrejme prepojená e, s IKT dotknuté prioritizáciou e, a zoznamením z 1. apríla. Pre stanovanie noriem sa zameriavame na 5 hlavných oblastí, ktoré sú v centre digitalizácie 5G, internet vecí, napríklad pračky, cloud computing, počítačová bezpečnosť a datové technológie. Toto sú oblasti, kde podľa nás zlepšená normalizácia IKT je najsúrnejšia. Konanie v týchto oblastiach môže urýchliť digitalizáciu priemyslu a mať okamžitý dopad na európsku konkurencieschopnosť v mnohých oblastiach e, inteligentné systémy dopravy, e, prepojené automatizované vozidla, inteligentné domy, inteligentné mesta a inteligentná výroba proces na vysokej politickej úrovni e, schváli, odobrí alebo prispôsobí podľa potreby zoznam priorit tak, aby to bolo vždy účelné a relevantné. Tým sa využ- pri tomto sa využijú nástroje Európskeho systému normalizácie, už som spomenula, interinstitucionálny dialog, e, a je tu aj mm, zapojenie zainteresovaných, či práca tzv. spoločnej iniciatívy. Na záver, dámy a páni, dovolte povedať, že to, čo sa uviedlo 1. júna, je to prvý krok pre vytvorenie jednotného efektívneho európskeho systému normalizácie, ktorý sa prispôsobí meniacemu sa prostrediu a bude podporovať mnohé politiky. My sme navrhli cieľenú spoločný praktický systém opatrení. Je to začiatok užšej spolupráce, ktorú dúfame, že budeme mať s vami, s Európskym parlamentom, s Radom a s Európskom e, komunitou normalizácie a očakávame túto spoluprácu. Vážení pani poslanci, vyzývam vás, aby ste sledovali práce spoločnej iniciatívy a chcela by som oznámiť, že prvé aktivity budú nastolené pri príležitosti Svetového dňa normalizácie 14. oktobra tohto roka. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu o európskej politike pre normalizáciu. Teraz dám slovo spravodajkyni pani Mici za SD. Ďakujem pekne, chcem sa poďakovať komisii za veľmi zaujímavú podrobnú prezentáciu. Som veľmi rada, že konečne sa hovorí o politickej strategickej dôležitosti štandardov IKT. Je to naozaj zásadný prvok jednotného digitálneho trhu. IKT naozaj kontroluje každý jeden aspekt našich životov a niekedy si ani nevedomujeme, nakoľko sa štandardy nachádzajú všade okolo nás a môžu predstavovať náklady pre podniky a spotrebiteľov, môžu zlepšovať um, výkonnosť a zlepšiť bezpečnosť môžu podporiť konkurencieschopnosť a inováciu európskych podnikov a produktov na globálnom trhu. A vieme, aké je toto dôležité. Je zásadné dosiahnuť jednotný digitálny trh a kompatibilitu a interoperabilitu komponentov, produktov a služieb na digitálnom jednotnom trhu. No a jedno, jediný spôsob, ako toto dosiahnuť, tým sú spoločné EU technické štandardy v duchu inovácií a kroku. Napríklad chcem si kúpiť auto a keďže zaujíma ekológia, chcem si kúpiť elektrické auto, ale nemám si ho kde nabiť. Alebo si predstavte, že si kúpite niečo na internete, ale váš software to nepodporuje. Alebo si predstavte, že máte televíziu a nemôžete na ne nič pozerať. O tomto v zjednodušenej forme hovorím. Máme len jednu možnosť, ako toto vyriešiť a ak to robíme správne, tak môžeme pomôcť EÚ, aby si zachovala svoje líderstvo v technickom rozvoji, aby sa stala globálnym úzlom pre štandardizáciu. Na nešťastie som nemala dostatok času pozrieť sa úplne podrobne na balíček o štandardizácii e, komisie, lebo som ho dostala iba minulý týždeň, ale som si istá, že budeme mať ešte možnosť o tom hovoriť. Každopádne mám niekoľko všeobecných pripomienok. A pre mňa ako spravodajkyňu je toto veľmi dôležité. Napríklad je veľmi dôležité, aby sme zlepšili e, proces určovania štandardov IKT tým, že vyvinieme a budeme propagovať ve- E, na európske štandardy pre vysokú kvalitu, interoperabilitu a bezpečnosť. Musíme sa vyhnúť riziku uzavretých hodnotových reťazcov. Úloha malých a stredných podnikov a spotrebiteľov v celom tomto procese je mimoriadne dôležitá. Spotrebitelia musia mať jednoduchý prístup k digitálnym produktom, ale taktiež potrebujú dôveru v systém, najmä pokiaľ je ochranu údajov a bezpečnosť služieb. Európske štandardy musia byť rýchlo dostupné, aby sa zabezpečili interoperabilitu medzi službami IKT a aplikáciami, aby slúžili podnikom aj verejnému blahu. Musíme si byť istí, že podstata štandardov a spôsob, akým sa vypracávajú a hlavne kto ich vypracáva, toto musí byť vyriešené. Musíme nájsť spôsob, ako zaangažovať jednotlivé zúčastnené strany, aby spolupracovali. Mám na mysli verejné orgány aj politikov. Napríklad komisia e, požadovala štandard a Európsky parlament môže zohrať e, veľmi dôležitú úlohu vo verejnej, v skúmaní verejnej mienke. Musíme si ujasniť, akú má kto úlohu v tomto celom procese, aká je úloha Európskej štandardizačnej normalizačnej organizácie, ako môžu zlepšiť svoju prácu, ako môžu zlepšiť prácu komisie a Európskeho parlamentu a národných normalizačných orgánov. Taktiež by sme mali nájsť e, vyrovnanie, vyrovnováhu medzi užívateľmi, e, výrobcami a perspektívou medzinárodnej konkurencie schopnosti. Tento e, systém štandardizácie musí byť čo najinkluzívnejší, aby zahrňal naozaj všetkých účastníkov, čiže podniky všetkých veľkostí, ale najmä malé a stredné podniky, potom spotrebiteľov a ďalšie zúčastnené strany, ako napríklad mimovládky v oblasti životného prostredia, či odbory alebo handicapovaní eh, eh, ľudí. Taktiež vítam spoločnú iniciatívu pre standardizáciu, ale je dôležité, aby tento proces bol ešte transparentnejší, aby sme nemali nejaké zbytočné štandardy, ktoré budeme nastavovať, alebo požiadavky, ktoré by boli nekonzistentné s už existujúcimi štandardmi. Musíme zlepšiť celý systém a pozrieť sa na to, aké sú tu podmienky, eh, aby sme naozaj zabezpečili inkluzivitu a podporili konkurencieschopnosť európskeho podnikania. A po v neposlednom rade potrebujeme transparentný mechanizmus, ktorý e, vzbudí dôveru a zlepší celý proces ohľadom štandardizácie. Naozaj sa teším na prácu s komisiou a s tieňovými spravodajcami v tejto oblasti, aby sme vypracovali takú správu, ktorá potom bude slúžiť našim občanom. Ďakujem pani spravodajkyňa Mici a teraz pani Galpel, tá je tieňová za EPP. Ďakujem za slovo. V prvom rade chcem povedať, že veľmi som rada, že môžem ďalej pracovať na otázke európskej štandardizácie a ďakujem pekne aj za prezentáciu. E, som rada, že vidím, že ste naozaj zaviazaní a že chcete, aby štandardizácia zabezpečila interoperabilitu digitálnych služieb, digitálnych technológií a tým pádom vytvorila základ pre efektívny digitálny jednotný trh. Podľa mňa sú štandardy zásadné pre vstup na nový trh. Štandardizácia je naozaj dôležitá, mimoriadne dôležitá pre malé a stredné podniky, ktoré teoreticky by chceli rozšíriť svoje podnikanie e, v rámci EÚ alebo mimo nej. Vzhľadom na to TTIP a každé ďalšie rokovania sú veľmi dôležité. Štandardy sú naozaj ústredným bodom. Musíme si však aj uvedomiť, že väčšina sektorov sa spolieha na digitálnych technológiách. Za to, čo prístredie sa mení. Všetky tieto výsledky, komplexita a diverzita môžu spomaliť inováciu. Vítam návrh komisie, v ktorom sa hovorí o identifikácii hlavných priorít, ako napríklad komunikácia 5G, cloud, internet veci, datové technológie a kybernetická bezpečnosť. Tieto sú zásadné naozaj e, stavebné kamene jednotného digitálneho trhu. A ďalej, absolútne súhlasím s tým, že existuje stále viac a viac orgánov v oblasti štandardizácie. Takže nemôžeme pracovať v izolácii Domnievam sa, že je dôležité to, aby existujúce orgány spolupracovali a naozaj úzko spolu pracovali pri eh, riešení otázok IKT. Samozrejme, nesmieme zabudnúť ani na problémy a ťažkosti malých a stredných podnikov. Komisia plánuje zohľadniť špecifické potreby SME v procese štandardizácie? Táto otázka je podľa mňa veľmi na mieste. A ako ich chce zohľadniť? Ďakujem za vašu podrobnú prezentáciu a teším sa na vašu odpoveď. Ďakujem pani Galpelc a teraz za koordinátorov Andrea Šváb, EPP. E, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Všetkým by som chcel poďakovať aj spravodajkyni, aj tým spravodajcom za to, čo napísali, aby som chcel ešte niekoľko bodov doplniť. A tu ide aj otázka o tej tzv. front principles v prípade stratégie IKT, kde je potrebné nájsť štandardizáciu, podľa mňa, tu existuje dosť veľká neistota pre zúčastnené strany, akým spôsobom by sa mala presadzovať technologická inovácia. Hovorila aj pani komisárka Vestáker, keď bola konferencia v Miláne, tak e, povedala jasne, že kedy by mohli vzniknúť tie junctions, ale zatiaľ ešte nepadlo jasné rozhodnutie, že za akých podmienok tie tzv. front principles pri používaní týchto technológií by malo zabezpečiť e, spravodlivú rovnováhu. Čiže je tu jedna vec tých, ktorí chcú využívať tieto technologické normy a tí, ktorí ich predávajú, pretože tí, ktorí predávajú, tí vždy chcú hlavne e, ten konečný produkt a jeho určiť e, cenu a tí, ktorí to zase využívajú, tí vlastne chcú používať ten technický prvok v tom, ako ten prvok, ktorý určuje cenu zmenu. A tieto dva tábory sa nedá ľahko zhodnú, takže a tu pravdepodobne nemôžeme sa spoliehať iba na justíciu, že toto vyrieši, preto je dobré, aby komisia v rámci svojej stratégie povedala niečo jasnejšie. A potom druhá vec, bod 3.1.4, pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť, že chceme sa dopracovať k normám aj sú tam príslušné orgány v jednotlivých členských štátoch. My sme už minulý odhlasovali aj bezpečnostnú smernicu pre IKT a aby aj orgány, aj podniky vedeli, s akými normami e, budú mať dočinenia a to bude musieť sa rýchlo presadiť. Takže ďakujem pekne. Toto sú veci, ktoré ja chcem doplniť. Ďakujem. Kaja Kalas. Ani Kalas? Yeah. I'm also Ďakujem, tiež som tieňovou spravodajkyňou tomuto dokumentu. No, včera bol pán komisár Moedáš na výbore ITRE a on veľmi zdôrazňoval to, že prioritou je otvorená inovácia. Moja otázka sa teda týka tej otvorenosti. Keď komisia v oznámení hovorí o otvorených štandardoch, tak čo to skutočne znamená? Pretože štandardy tak tam môže byť otvorený ten proces, keď sa štandard nastavuje. Čiže to bude férové, transparentné, otvorené, e, za, spada pod to aj účasť ďalších, ďalších účastníkov, ale môže to byť aj otvorené, pokiaľ ide o výstupy, aby tie, tie štandardy mali, naozaj zabezpečili ich implementáciu. Čiže otázka je, čo, čo tým myslíte, tými otvorenými štandardmi? No a ďalšia otázka na tú istú tému. Pokiaľ ústrednou časťou stratégie sú štandardné licencie, tak potom kde, aká je úloha open source? Podľa mňa je problém v tom, že modely, hlavne zo Spojených štátov, sú založené na closed standards, uzavretých štandardoch Čiže môže tam byť konkurenčná výhoda pre Európu, pokiaľ by sme mali naozaj open source, otvorený zdroj, aby to každý mohol používať. Takže ako sa na to vy pozeráte? Ďakujem. Maria Karpiny. Ďakujem za slovo. Súhlasím s kolegyňou Gal Zaujímalo by ma, či bola vypracovaná dopadová štúdia, pokiaľ ide o kapacitu malých a stredných podnikov a či tieto budú schopné čeliť tomu, čo vy chcete robiť v oblasti štandardizácie. Pretože keď e, hovoríme o zmene štandardov, je potrebné sa pozrieť aj na to, ako to bude vplývať na tú, tak povediac, najnižšiu úroveň tých najmenších operátorov, či aj oni tomu budú schopní čeliť. No a mám potom jednu konkrétnu otázku týkajúcu sa e-zdravia, e-health. Povedali ste, že technológie budú mať e, špecifické e, dopady vzhľadom na jednotlivé sektory. A uviedli ste príklady a napríklad aj e-health, e-zdravie. Ale ja myslím na všetkých spotrebiteľov na európskom trhu a moja otázka znie, máte vypracovanú dopadovú štúdiu? Pretože veľmi dobre vieme, že úroveň prepojenosti, pripojenosti na internet v EÚ v členských štátoch sa veľmi, veľmi líši. Sú tu regióny, celé regióny, najmä vo vidieckých oblastiach, kde ľudia nemajú prístup na internet. Čiže ak tu my hovoríme o elektronických mm, receptoch elektronických či cez hraničných systémov v oblasti zdravotníctva, tak tu budú problémy, pretože občania nie sú v niektorých oblastiach Európy pripojení na internet. Čiže tam eh, potom odpadá tá vôľa sociálnej inklúzie štandardizácia e, sa musí riadiť istým rytmom a ten rytmus musí stáť na tom, že občania sú či nie sú schopní sa pripojiť na internet. Ďakujem. Thank you. Now I'm shadowing the... Ďakujem, ja som Tieňová za EKR. Počúvala som sa vypočuť stanoviska tých z vás, ktorí e, sú v miestnosti. Ďakujem teraz, že ste aktualizovali informácie, no ja mám tiež pár pripomienok. Je zjavné, že štandardizácia je proces, prináša hospodárstvu obrovský počet benefitov. Vyše 1% naraz HDP. A to preto, že to naozaj pomáha podnikom a taktiež to zlepšuje dôveru a uspokojenie spotrebiteľov, čo samozrejme vedie k tomu, že sa zvyšuje produktivita na našom trhu. Vždy sa to však robilo e, prístupom bottom-up z dola nahor, čiže to, tomu dominovali podniky, či spotrebitelia. A ja sa však domnievam, že by to, ja sa domnievam, že by to malo pokračovať. A že riskujeme v tomto okamihu, že sa to pokúšame otočiť z hora na dol a že teda tie štandardy pôjdu z hora na dol, top down a že budú mm, vypracované na základe politickej nejakej vôle a nie na základe priorít, ktoré nastoluje trh a spotrebitelia. Čiže myslím si, že musíme byť naozaj opatrní, pokiaľ ide o takéto politické zmeny, ktoré tu nastolujeme. Najmä pokiaľ o tom hovoríme v čase, kedy pokiaľ naozaj ten štandard bude nastavený zle, tak môže byť veľmi protekcionistický, môže vytvoriť monopóly, najmä v oblasti internetu veci, kde by štandard mohol naozaj spôsobiť na trhu nový monopol. Taktiež si uvedomujem, že aj pokiaľ by existovali nepotrebné štandardy, môže to zahltiť regulačné prostredie. Niekedy je napomocné, pokiaľ sa tie štandardy navzájom doplňajú. A taktiež som si vedomá toho, že je potrebné ubezpečiť sa, aby naše štandardy sa neodlišovali zbytočne, nevzdialovali zbytočne od medzinárodných štandardov. Ale naozaj musíme byť veľmi opatrní, pokiaľ ide o ten širší pohľad na vec, na toto som chcela upozorniť už, eh, už sme o tom hovorili, keď sme začali túto reguláciu riešiť pred 5 rokmi. Naozaj je dôležité, aby sme nezatlačili priemysel do rohu. Musíme sa ubezpečiť aj o tom, aby e, nastavenie štandardov umožnilo vyššiu mieru in, inovácie. Pardon. musíme sa naozaj dívať do budúcnosti, musíme robiť všetko preto, aby sme boli pro inováciu. Pokiaľ ide o štandardy o službách, áno, je dôležité, aby sme e, sa pozreli aj na tieto štandardy a chápem, že niektoré členské štáty majú svoje špecifické štandardy týkajúce sa služieb, ale to je tiež oblasť, kde e, to bude robiť starosti spotrebiteľom, pokiaľ by videli, že kvôli európskym štandardom sa znižujú očakávania od služieb v jednotlivých členských štátoch. Čiže toto je naozaj oblasť, kde musíme byť mimoriadne citliví, najmä pokiaľ ide o zábezpeky týkajúce sa vzájomného uznávania a najmä v oblasti zdravia. Som rada, že aj ďalší ľudia sa o tomto zmienili, najmä spravodajkynia, ktorá hovorila o procesoch NIF. Veľká väčšina európskych štandardov je nastavená tak, že nikto ich nikdy nevidí. E, a, a, a v podstate pomáhajú priemyslu, ale niekedy E, sa stane, že to je nesprávne nastavené a musí existovať aj možno nejakých odvolávok. A to nielen z technických dôvodov, ale z praktických. Myslím si, že by to pomohlo transparentnosti procesu. Ďakujem. A teraz má slovo naspäť komisia. Okay, thank you very much. Uh, Dobre, ďakujem pekne za vaše pripomienky. Um, predsedajúca, by som chcel začať eh, takou, takým širším obrazom. Um, nie, aby to nebolo z hora nadol, aby to neboli eh, nové normy a tiež eh, aby, a to je ešte, a širší ešte obraz je, že či vôbec sme ešte stále relevantní my ako región z hľadiska definovania noriem a zabezpečovania toho, že naše firmy uh, naozaj majú také normy, ktoré im umožnia dostať sa na trh a aby sa mohli stať súčasťou e, globálnych ponúk. A je tu, pokiaľ ide o tie hodnotové reťazce, tu sú mnohé otázky, ako súvisí s tým, čo si s rozvýchlým rozvojom technológií, e, globálne hodnotové reťazce a ako by regulácia nestihala za týmto. Čiže Európa je celkom vhodne miesto, pretože odkedy zavedenia spoločného trhu máme aj systém, systém kde je vlastne um, legislatíva je riadená normami. Normy vlastne e, sú dobrovoľné, nie sú povinné, ale sú základom tej legislatívy. A keď máte, e, máte nejakú, in, nejakú inováciu, tak e, takéto normy sú potom aj flexibilné. Avšak výzvy, ktoré sú dnes pred nami a ten systém, ktorý tu bol vytvorený medzi produktami, elektronickými produktami, IKT a všetky toto sa, všetko toto sa akoby fúzuje, e, preniká vzájomne do seba a musíme zabezpečiť pre všetkých, aby to fungovalo. A ten prístup je pomerne inovatívny a vlastne každého tým pádom dostáva na palubu. Je to inkluzívne a to je vlastne ten prvok, kde sú všetci víťazmi, pretože keď budeme spolupracovať spoločne, tak e, aj stroj, ktorý je v priemyselnej výrobe, spolupracuje s e, kanceláriou cez stroje, cez je, alebo keď, ja neviem, e, práčka je napojené na internet, e, to tam presne chceme byť inovatívni. A my sa musíme dívať na to spoločne, aké sú, alebo ktoré sú to tie sektory, o ktoré nám ide a to prichádza cez priority. Takže ideálne by bolo pozrieť sa na to, čo dáva zmysel pre nás všetkým a ako môžeme e, rýchlo na to reagovať. Takže ja by som povedala, že to je taký prís, proces od e, stola nahor, ale tiež si ešte stále vyžaduje vysokú alebo lepšiu koordináciu z hora. Je kľúčové veci, ktoré som si, alebo kľúčové slova sú inkluzívnosť, e, in, in, duševné vlastníctvo, um, internetové služby. A pokiaľ ide o tú inkluzívnosť e, systém európskych noriem, tak ako bolo zavedený e, normou, je čisto e, jedinečne inkluzívny, pretože spotrebitelia, pracujúci, malé stredné podniky, environmentálne organizácie, všetci majú práva v tomto systéme, tam, kde sú a my financujeme ich aktivity pomocou rozpočtu. A oni všetci vlastne využívajú tú príležitosť spoločnej iniciatívy, pretože to dáva lepšiu možnosť byť inkluzívnym. A je, sú zapojení do viacerých aktivít, ktoré skúmajú, ako sa tvorbia normy, ako môžu byť lepšie alebo relevantnejšie. Jedným z tradičných systémov môže byť, že niekto z vašej firmy ide do výboru pre normy a tam trávi veľa času na prácach na norme. A to je všetko strašne nákladné. My sa snažíme nájsť spoločnú iniciatívu, aby sme mali mali ten eh, taký, takú spôsob spolupráce na ba, ako niečo ako Facebook eh, pri príprave týchto noriem, ale nejde iba o, o tvorbu noriem, ale aj o využívanie noriem. Dnes sa, sa dajú ľahko downloadovať, mohli by sme ich v budúcnosti lepšie využívať. A to je oblasť, o ktorej môžeme diskutovať v rámci tejto spoločnej iniciatívy. A tuto inkluzívnosť musíme si udržať, musíme preto aj intenzívne veríme v medziinstitucionálny dialog, aby sme zabezpečili, že normy, kde sa vyvíjajú, aby doplňali aj tú politickú agendu. Pokiaľ ide o kybernetovú bezpečnosť, toto bolo spomenuté, áno, toto je veľmi naliehavé, aby sme tu konali pretože keď firmy nedôverujú digitalizácii, lebo sa obávajú otázku e, bezpečnosti, tak komisia 27. júna prijala stratégiu, ktorá, by, ktorá mala e, implementovať e, úniu spoločného trhu. A jedna vec je, sú normy, keď sa sústredujeme na procesy a produkty a to je dôležité pre tú smernicu, ktorú ste práve prijali. A taktiež by sme sa chceli pozrieť aj na označovanie procesov v, procesov internetovej kybernetickej bezpečnosti a certifikácie tohto, aby sa zvýšila dôvera a čo s tým súvisí v tomto kontexte. Ďalej tu bola otázka ehm, práv duševného vlastníctva a to tiež súvisí aj s otázkou ehm, otvoreného či uzavretého systému. Európa má systém, ktorý sa nazýva FRIEND a tam sú podmienky, ktoré sa snažia vytvoriť určité parametre aj pre riešenie tých problémov, o ktorých spomínal pán Šváb že jeden je ten, ktorý tvorí a jeden je ten, ktorý tú normu používa a ako sa určuje teda cena a oba konce to vnímajú inak. Čiže tie normy, ktoré sa používajú na cenotvorbu, tie musia byť popreté o naozaj o dobre odôvodený postup. Potom je tu otázka transparentnosti. Či niektoré práva sú ešte stále relevantné pre príslušnú normu ale štandardizovaná alebo Európska e, normotvorná organizácia je presne tým správnym miestom, kde e, sa majú uplatňovať tieto pravidlá. Taktiež je tu aj rozhodnutie súdu. Mohlo by to teda fungovať lepšie. Malé a stredné podniky takisto boli spomínané Jedne z nich sa zúčastňujú procesu štandardizácie. Ja som to spomínala, tie sa zúčastňujú cez SPS, cez e, takéto spoločnosti, poskytovateľov služieb. Sú to príjemcovia viacerých aktivít, kde by mohli mať e, ľahší proces, prístup k procesu, ktorý by bol pre nich e, menej náročný. A potom je tu otázka, do akej miery môžu malé a stredné podniky mať prínos z digitalizácie pri prekonávaní prekážok pre investície. Chcela by som uviezť príklad. My sme napríklad urobili príklad eh, jednej z švedskej spoločnosti, keď si uvedomil, že nechceli roboty, lebo zajtra si, dneska si kúpim môj robot a zajtra sa mi zmení môj biznis model a môj robot už nepotrebujem a bol to, bola to zlenivá investícia a skôr potreboval tú mobilnú platformu, aby mohol ten robot presúvať z jedného stroja na iný. A tejto súvislosti potom bo, s tým bolo spojených mnoho e, váhania. Takže takéto typy riešení musíme takisto skúmať. Dnes e, sa štandardizácia deje na rôznych platformách. E, som, niektorí hovoria, že je to také akoby špinové riešenie, niektoré si vytvoria vlastnú normu, ktorý máte potom e, tie tzv. de facto normy, to je pre taký, ktoré tvoria také firmy, ktoré majú takú silnú pozíciu a potom to sú tie klasické ten inkluzívny postup, ktorý je na báze nariadenia a na báze takého konsenzu. No už, a všetky tieto v podstate potrebujeme, aby spoločne fungovali, ako nám ukazuje aj tá spoločná iniciatíva. A Európsky štandardizačný systém na báze nariadenia vlastne zabezpečuje prístup pre všetkých. Ďalej, pokiaľ ide o normy pre služby, to je pozvanie, ktoré sme vlastne už vykonali, to služby tvoria 70 ekonomiky, ale len 2 európskych noriem. Na druhej strane je množstvo členských štátov, ktoré rozvíjajú normy pre služby a tiež e, tie môžu spôsobiť potom fragmentáciu na trhu a tu by sme tiež mohli spoločne sa na to pozrieť a posúdiť, kde by sme mohli si učiť priority a kde by mohla byť pridaná hodnota pri príprave takýchto európskych noriem. No už myslím, že som na všetky otázky zodpovedala. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem za vašu prácu. Marlen, chcela si ešte sa vyjadriť v závere? Nie? Dobre. Ďalší bod programu je stratégia pre letectvo pre Európu. A spravodajkyňou je pani Evelyn von Bois. Bozut. Ďakujem pekne, Vicky. Ja by som sa chcela poďakovať eh, tieňovým spravodajcom za veľmi dobrú spoluprácu, ktorú sme mali na tomto materiáli. Boli tu predložené a veľmi užitočné prvky zo strany mnohých kolegov a ja som presvedčená, že to eh, zabezpečí lepšiu verziu textu. Počas stretnutia tieňových spravodajcov sme navrhla, som navrhla viacero kompromisných návrhov, na ktorých nadalej pracujeme a stále sa menia, tak aby sme pokryli tie prvky, ktoré sa objavili, alebo aby sme dali dokopy tie návrhy z viacerých pozmenujúcich návrhov a doteraz sme sa dopracovali k 7 kompromisným návrhom. A z dôvodu efektívnosti sme sa rozhodli, že sa pozrieme na kompromisné eh, pozmenujúce návrhy spoločne. Čiže najprv by sme chceli prediskutovať kompromisy spoločne. Ja viem, že nemáme veľa času, ale predovšetkým žiadame revíziu smernicu o právach pasažierov. Čiže ako vieme, toto bolo blokované už e, určitú dobu a teraz je to súčasťou stratégie pre letectvo a je veľmi dôležité, aby sme pokračovali alebo dosiahli pokrok v tejto smernici, lebo čím viac to odkladáme, tým viac neistoty pre spotrebiteľov vytvárame. A myslíme si, že by to zlepšilo aj práva spotrebiteľov, takže je treba pripraviť naozaj vodotesný legislatívny rámec čo najskôr. Tiež treba povedať, že posilnenie práv cestujúcich mal byť nie len pre tých, ktorí si to e, objednajú na internete letenky, ale aj tých, pre tých, ktorí si to kupujú tradičným spôsobom. Tiež treba povedať, že práva, ktoré súvisia s cestovaním, musia byť dispozícii všetkým. Takže my veľmi konkrétne um, musíme venovať pozornosť aj osobám so zdravotným postihnutím. Mnohí z prvkov sa týkajú bezpečnosti. Isté, um, asi to vás veľmi neprekvapuje v súvislosti s tým, čo sa deje a v rámci kompromisných návrhov sa snažíme otázky bezpečnosti čo najviac e, e, riešiť tak, aby bezpečnosť bola skutočne vždy centrálnou témou. Nové technológie dokážu zabezpečiť bezpečnosť do veľkej miery a dlhodobo hľadiska môžu pomôcť občanom cítiť sa bezpečnejšie. Je tu kompromisný návrh, ktorý tiež zachádza do väčších detajlov a venuje väčšiu pozornosť Európskej agentúre pre bezpečnosť a o tom, aké dôležité sú normy. A to je ďalší, dôlší, ďalší kompromisný návrh, kde sa týka konektivity a prepojenia letísk v EU. Musíme sa sústrediť na tie regióny, ktoré sú menej prepojené a menšie, menšie letiská. A posledný pozmenujúci návrh žiada o lepšie, vyššie národné normy, pokiaľ ide o cestovný ruch, životné prostredie eh, a bezpečnosť, pokiaľ ide o letisko. Takže to bol stručný prehľad kompromisných návrhov, o ktorých sme diskutovali. A teraz by som dala slovo kolegom a chcela by som všetkým poďakovať za naozaj veľmi konštruktívnu prácu, ktorú sme doteraz mali spoločne a ďakujem, že ste aj prišli na stretnutie a ďakujem aj Sofii. Carlos Coelho. Carlos Coelho. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať eh, spravodajcom za ich prácu, aj tieňovým spravodajcom. Chcem sa poďakovať tiež kolegom, ktorí prispeli k vypracovaniu tohto stanoviska. Ako povedal spravodajca, dopracovali sme sa k siedmým kompromisom, ktoré vyjadrujú naše obavy, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa a vnútorný trh. Chcem zdôrazniť potrebu lepšie chrániť eh, práva eh, cestovateľov v leteckých spoločnostiach. Všetci súhlasíme s odporúčaniami, ktoré sa tu uvádzajú. Je potrebné, aby sa rýchlo pokročilo, aby bola prijatá, eh, aby bola prijatá aj upretý právny akt týkajúci sa práv cestujúcich e, aerolinkami, čo ešte stále blokované na úrovni rady. Avšak je dôležité, aby sa vyriešili problémy, e, ktorým musia čeliť európsky cestové, cestujúci, ktorí si rezervujú či už online alebo mimo internetu. Je dôležité, aby poskytovateľe takýchto služieb dokázali poskytovateľom, pardon, dokázali poskytnúť cestovateľom komplexné služby, aby tieto nevedli k nejakým omylom a taktiež si myslíme, že je potrebné sa mimoriadne e, sústrediť na zraniteľných spotrebiteľov. Nevylučne pokiaľ sa e, hovorí o otázke prístupu, ale aj tiež pokiaľ ide o prístup a pro ochranu ich práv. Jedno zo stratégií by mohol byť návrh spolupráce medzi členskými štátmi vo všetkých sektoroch, ako je cestovný ruch, spotrebiteľská politika, životné prostredie a bezpečnosť. No a ešte k tej bezpečnosti. Vyjadrujem, vyžadujeme si vyššie normy pre bezpečnosť, avšak to by nemalo e, ovplyvniť negatívnym spôsobom voľný pohyb či práva cestujúcich. Existujú nové digitálne riešenia, ktoré by mohli cestujúcim pomôcť a nemali by vytvárať nové prekážky. No a na záver by som chcel vyzvať všetkých kolegov a hovoriť o téme, ktorá ma už dlho zaujíma. Je to niečo, čo už dlho obhajujem. Je to môj pozmeňovací návrh číslo 50. Potreba propagovať v rámci tejto stratégii aj Európske núdzové číslo. Agentúry a operátori ho musia propagovať. A tak, aby to z cestujúcich nič navyše nestalo. Malo by to byť na lískoch a tak ďalej. Veľa podnikov to tak už robí. 112 je zásadný nástroj bezpečnosti v oblasti dopravy a je škoda, že spravodajca a skupina EKR navrhujú e, negatívne hlasovanie k tomuto bodu. Evelyn Gephardt. Ja, ďakujem. Äh, Evelyn Gephardt, ďakujem pekne. Ja by som sa chcem ospravedlniť pani Estval, pretože musí hlasovať vo výbore regie a preto nemôže byť tu a ju zastupujem ako tenivú spravodajkyňu ja. Chcela by poďakovať za dobrú spoluprácu aj spôsob, akým prebiehla spolupráca a tých sedem kompromisných návrhov ktoré zdáli dokopy 57 pozmeňujúcich návrhov je do, predstavujú do, výsledok dobrej spolupráce a je dôležité Silnejšia európska letecká doprava je dôležitým krokom k lepšej mobilite v Európskej únii a v mene SAD by chcela poďakovať aj za to, že väčšina e, sa, našich návrhov sa odčíta aj v kompromisných návrhoch. Veľký úspech je v prípade vysokých e, noriem pri zamestnávanie e, v, v ochrane životného prostredia aj v prípade ochrany, aj ochrany spotrebiteľa. Takže ona e, všetkým ešte navyše vám praje oddych počas letnej prestávky a ďakujem za konštruktívnu spoluprácu. Any other shadows? Kaja Kalas. Niektorí zo spravodajcov tieňových, Kaja Kalas. Ja budem hovoriť tiež za kolegu jo Joša, ktorý nemôže tu dnes byť prítomný. A chcel by poďakovať spravodajkyni za dobre ducha spolupráce pri práci na tomto texte. Toto stanovisko sústreďuje vysoké normy na bezpečnosť z hľadiska kvality a znižovania hluku. Takisto je veľmi dôležité, aby ochrana cestujúcich a cestujúcich eh, zákazníkov, aby to bolo zohľadnené a je rád, že teda kompromisné návrhy zohľadnili naše návrhy. Lucian Dosan, áno, my sme predložili viacero pozmeňujúcich návrhov, aby sme posilnili význam letectva pri fungovaní vnútorného trhu a normy, ktoré s tým súvisia. Chcela som vám povedať, alebo zdôrazniť, že som e, e, ako vy, členovia výboru teda musíte všetci vedieť, že strán, výbor z viacerých skupiny zle prijali e, tento návrh, pretože sme mali pocit, že otázky normy, otázky súvisiace s ochranou životného prostredia, zamestnanosti a ďalšími mnohými faktormi jednoducho neboli dostatočne ošetrené v dokumente komisie. Ja som chcela upozorniť na jeden pozmenujúci návrh, ktorý predkladám pretože áno, samozrejme vítam to, čo ste povedali o bezpečnosti, o posilnení práv cestujúcich, a to je veľmi dôležité, ale ako kľúčová norma pre tento výbor by malo byť, a spadá to do našej kompetencie, prechod leteckej stratégie na e, prístup, ktorý stavia na výkonoch a rizikách, má dopad na otázky bezpečnosti. A vlastná stratégia komisie e, má zo seba aj hodnotenie, v ktorom sa uvádza aj to, že asi iba tretina národných orgánov je dobre vybavená e, zdrojmi aj vyškolenými pracovníkmi, aby mohli zabezpečovať potrebný dohľad. Takže ciele komisie sú dobré stimulovať hospodárstvo tohto sektora. To môžeme len uvítať, ale musíme sa postarať o to, aby občania boli naozaj chránení v rámci tejto agende, aby boli chránené aj podniky, tak aby mali patričné normy. A ja by som vás chcela vyzvať, aby ste sa nad tým dole zamysleli, pretože podľa mňa v niektorých oblastiach sa ide príliš rýchlo vpred a nie vždy tým dobrým smerom. Komisia, chcete zareagovať? Nie? Takže spravodajkyňa, nech sa páči. Áno, ja nemám čo k tomu dodať, všetko tu zaznelo a dúfam, že sa dohodneme a pripravíme zajtra stanovisko, schválime zajtra stanovisko veľkou väčšinou, tak aby sme vyslali jasný signál výboru TREM. Ďakujem veľmi pekne každému za vašu spoluprácu. Ďalší bod na programe je prezentácia komisie tzv. kolaboratívnej ekonomiky. Spravodajca e, spraví z vlastnej iniciatívy pán Danty. Ďakujem a slovo dáme komisii. Neviem teraz, kto vystupuje za komisiu, nech sa páči. Dobrý deň, prám všetkým všetkým. Ja som riaditeľ momentálne aj pre služby. Môžete trochu hlasnejšie? Áno, áno, samozrejme. Je to lepšie takto? Takže som riaditeľom aj pre služby verejné obstarávanie v rámci DG Rast. Kolaboratívne hospodárstvo dáva príležitosť občanom a podnikom vrátanie tradičných poskytovateľov služieb. Podľa nás Európa by mala byť otvorená, prijímať tieto príležitosti a zabezpečiť zároveň to, aby všetci rešpektovali pravidlá, ktoré pre nich platia. A preto 2. júna 2016 sme zverejnili oznámenie, v ktorom sa stanovuje Európska agenda pre tzv. kolaboratívnu ekonomiku roku a tu sa vysvetľujú, prečo existujúce EU pravidlá uh, sa uplatňujú na kolaboratívne hospodárstvo a vysvetľujú hospodárskym subjektom aj členským štátom ich relatívne úlohy. Našim cieľom je nájsť, vyva- zabezpečiť vyvážený rozvoj kolaboratívneho hospodárstva. Jeden z hlavných odkazov tohto oznámenia a, teda koho sa týka kolektívne hospodárstvo, traja aktéry, poskytovateľ služieb, ktorý môže byť buď niekto, kto ponúka služby príležitosne, alebo profesionálny poskytovateľ služieb, po druhé platforma a po tretie užívateľ. Nemení sa vlastníctvo, ale je to iba dočasné využívanie tovarov či služieb. Kolaboratívne hospodárstvo zahrňa také aktivity, ktoré zabezpečujú aj teda hospodárske odmeňovanie. Komisia uprednostňuje slovo kolaboratívne hospodárstvo a nie zdieľané hospodárstvo, nie sharing, ale kolaboratív. Pretože mnohí aktéry sú tam s cieľom zisku. Kolaboratívne hospodárstvo je malým, ale rýchlo sa rozrastúcim sektorom, získava veľký podiel na trhu v niektorých sektoroch. Hruby e, zisk bol odhadnutý hodnoty na 28 miliard v roku 2016. Často tu vznikajú otázky ohľadom uplatňovania existujúcej legislatívy, pretože e, poskytovateľ a spotrebovateľ, zamestnávateľ, zamestnanec SZČO, profesionálne či neprofesionálne poskytovanie služieb, tie hranice sa stierajú. E, orgány často majú problém v tom, že nevedia, ako uplatňovať existujúcu legislatívu na takéto situácie. A sú tu aj rôzne právne interpretácie, čo fragmentuje e, E, jednotný trh. Je tu do, nie, nejasnosť a fragmentácia a to všetko spomaluje rozvoj kolaboratívneho hospodárstva podľa nás. Týmto oznámením sme podľa nás poskytli právnu istotu ohľadom uplatňovania EU pravidel a rozhodli sme sa, že v tejto fáze nie je potrebné mať špecifickú legislatívu, e, ktorá by ošetrovala tento jav. Existujú právne nástroje, právne nástroje na európskej úrovni Európskej únie, ktorá ošetruje túto otázku, ide skôr to, ako ich uplatňovať. Komisia bude naďalej sledovať vývoj koagulatívneho hospodárstva, tohto podnikateľského modela, zhromažďovať údaje a dôkazy, na základe ktorých vyhodnotí, či sú potom potrebné nejaké kroky na európskej úrovni. A teraz konkrétnejšie trho, pravidla mm, prístupu na trh, s tým začnem. Akékoľvek nariadenie, ktoré obmedzuje prístup na trh, ako povolenia, podnik, podnikateľskej čistnosti či licencie, musia byť opodstatnené a musia presadzovať jednoznačné ciele verejného zájmu. Napríklad si myslíme, že úplný zákaz hospodárskej činnosti predstavuje väčšinou to posledné možné riešenie tam, kde sa hodnotí opodstatnenosť a proporcionalita konkrétnych obmedzení. Kolaboratívne hospodárstvo má také črty, ktoré je potrebné zohľadniť podľa nás. Chcem, chcem povedať toľko, že nie všetko, čo historicky bolo považované za oprávnené a proporčné, v, v nejakom hospodárskom sektore je automaticky opodstatnené a propočné pre každého, ktorý pôsobí v kolaboratívnom hospodárstve. Dôležitým prvkom, ktoré potrebné zvážiť, je to, či služby poskytované profesionálne alebo súkromne, príležitostne. Tu niektoré členské štáty používajú limity, aby diferenciovali medzi týmito dvoma a stanovili si tak právnu jasn- istotu mnoha, väčšina vnútroštátnej legislatívy bola pripravená pre tradičné poskytovanie služieb a predtým, ako vzniklo digitálne hospodárstvo a kolaboratívne hospodárstvo. Členské štáty by mali využiť túto príležitosť a prehodnotiť ich platnú legislatívu a by zabezpečili to, že bude vhodná aj pre, kol- pre kolaboratívne hospodárstvo, ale aj pre tradičné e, hospodárske subjekty. Čo sa týka ručenia, E, podporujeme kolaboratívne platformy, aby postupovali zodpovedne, aby zabezpečovali kvalitné služby alebo zabezpečovali kvalitu služieb, ktoré sa poskytujú cez ich online interfejsy. To nutne neznamená, že platformy už nemôžu požívať výhody, výnimky zručenia, ktoré sú uvedené v smernici o elektronickom obchodovaní. Ruče, výnimka zručenia v tejto smernici sa vzťahuje na hostiteľa E, platformy, kde sa uchovajú informácie na online interface ale za podmienky, že činnosť tejto platformy sa zameriava len na uchovávanie informácií treťou stranou. Platforma však nemôže požívať túto výnimku, ak sa zapája do následného poskytnutia služby. Čo sa týka ochrany spotrebiteľa, dôvera je kľúčovou komoditou pre to, aby kolaboratívne hospodárstvo mohlo fungovať. E, občania, ktoré poskytujú a používajú kolaboratívne služby, si musia navzájom dôverovať a to platí aj o podnikoch. E, legislatíva pre spotrebiteľov platí pre vzťahy medzi osoby, ktoré fungujú ako obchodníci a spotrebiteľmi. V kolaboratívnom hospodárstve e, sa tieto rozdiely stierajú a je niekedy ťažké identifikovať, kto je slabšou stranou, ktorá si zaslúži ochranu povinnosti existujú iba pre tých, ktorí sú označovaní za obchodníkov. A teda je dôležité mať nezávislé nástroje na nezávislé a dôveryhodné hodnotenie kvality. Čo sa týka zamestnávania, podľa nás v kolaboratívnom hospodárstve e, zamestnanec a SZČO sa ťažko rozličujú zamestnanec, zamestnávateľ pardon, má povinnosť voči zamestnávateľovi my musíme identifikovať, kto je teda zamestnávateľ a kto je SZČO. Hodnotenie toho, či niekto, kto poskytuje služby cez kolaboratívne platformy, sa má považovať za zamestnanca platformy, to musíme riešiť a hodnotiť individuálne. Miera podradenosti, povaha práce a existencia odmeňovania zohrávajú dôležitú úlohu pri takomto hodnotení podľa kritéria pod, sú podriadenosti zamestnanecký vzťah existuje vtedy, keď poskytovateľ služby koná pod vedením, pod usmerením platformy a to sa musí individuálne stanoviť na základe takých kritérií, ako napríklad, či platforma predurčuje výber činnosti, odmeňovanie, pracovné podmienky a ak poskytovateľ služby si môže poskytnúť, aké služby poskytne ako a kedy, alebo nie. E, okrem tohto kritéria, preto aby tu reguloval vzťah zamestnávateľ, zamestnávateľ, poskytovateľ služby musí poskytovať služby pravidelne a e, nie v malom, tie malé, v malom rozsahu by nemali byť hlavnou náplnou činnosti a táto práca by mala byť odmeňovaná. Zdaňovanie. Všetci všetky subjekty na trhu, či už to súkromné osoby alebo evidované firmy, musia splňať platné, držať platné daňové zákony a rozvoj kolaboratívneho hospodárstva dáva možnom členským štátom spolupracovať s platformami a zlepšiť výber daní. Ako vnímame budúcnosť? na záver. Po tomto oznámení budeme naďalej sledovať reglementačný a hospodársky rozvoj hospodá- e, kolaboratívnych hospodárstiev. Zabezpečíme to, že existujúca legislatíva sa bude uplatňovať všade rovnako v jednotnom trhu aj vo svetle toho, čo sa uvádza vo znamení. Kolaboratívne hospodárstvo je rýchlo rastúcim javom spotrebitelia ho majú radi, či sa nám to páči alebo nie, jednoducho sa ho nezbavíme, bude tu a preto musíme poskytnúť rámec, ktorý umožní e, jeho vyvážený rozvoj. Ďakujem za pozornosť. do you want to come in and speak first? Grazie, signor Presidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne aj komisii za oznámenie a za prezentáciu tohto oznámenia. Myslím si, že téma, o ktorej dnes hovoríme, je mimoriadne dôležitá, keďže je to široko koncipovaná téma a stále sa mení, dokonca aj jej názov sa mení. Pred niekoľkými mesiacmi sme to definovali ako sharing economy. Bolo to správe Evelyn a Kalasa o digitálnom jednotnom trhu a teraz sa to zrazu volá nejako inak. Takže už teraz vidíme, ako sharing economy sa presunulo pod collaborative economy a to takisto svedčí o neustálom vývoji tejto oblasti. Uh, videli sme čísla a ako to funguje v kolaboratívnom hospodárstve, vidíme, ako sa to rozvíja, predovšetkým čo sa týka hospodárskeho rastu, príležitosti nových pracovných príležitostí, príležitosti pre spotrebiteľov. A nezabúdajme na to, že v konečnom dôsledku budú spotrebitelia mať viac možností výberu tovarov a služieb a e, budú mať ľahší prístup. Takisto sú tu príležitosti pre ekologickú udržateľnosť a lepšie využívanie zdrojov. Pozitívne aspekty kolaboratívneho hospodárstva sú početné. Avšak nemali by sme popierať problematické, ak už nie negatívne aspekty, pretože problémy tam existujú tiež. A sú to problémy s právami, oslabenie noriem, sociálnych, hospodárskych noriem, noriem zamestnanosti, ochrana spotrebiteľa v tejto oblasti, tá je tiež oslabená. Samozrejme, má to veľké pozitívne dopady, ale sú to aj oblasti, kde je potrebné situáciu zlepšiť. Všetci musíme spolu pracovať eh, na maximalizácii pozitívnych efektov a minimalizácii potenciálnych negatívnych efektov. Oznámenie komisie je dôležitým krokom a som rád, že bol prijatý tento krok je dobré mať na papieri presne čísla, konkrétne údaje, fakty, výhody a nevýhody. A oblasti, v ktorých treba pracovať. Ja som nie až taký optimista ako komisia. Nie som až natoľko presvedčený o tom, že to, čo sme tu spravili, vyrieši všetky také záľudné otázky. Ale Samozrejme je pozitívne už to, že sa vymenujú všetky problémy. Ostávajú tu veci, ktoré musíme prediskutovať a vyriešiť. Pomenovaním problémov sa nevyriešia. Mm, som presvedčený o tom, že kolaboratívne hospodárstvo môže prinášať e, veľkú príležitosť na revidovanie pravidiel, ktoré sa uplatňujú pre tradičné hospodárstvo. Ak sa pozrieme na typy služieb, ktoré sa ponúkajú cez platformy, tieto konkurujú tradičným službám. A to je dobrý dôvod na to, aby sme zjednodušili pravidlá, zruš- odstránili byrokraciu aj z tradičných hospodárskych vzťahov, tak aby tu nebol konflikt medzi tradičným a digitálnym hospodárstvom. Ja si myslím, že toto je veľmi slubná príležitosť a podľa mňa to odľahčí určité vzťahy a zlepší aj situáciu v tradičnom hospodárstve pozitívnym prínosom v podstate môže to mať pozitívny prínos aj pre tradičné hospodárstvo. Zároveň si myslím, že ste mohli byť trošku ambicioznejší. A dnes nemuseli si sa snažiť vyhnúť sa nejakej európskej reglementácii v tejto oblasti, pretože sme súčasťou jednotného trhu, ten jednotný trh bol budovaný celé roky a Postupne sa snažíme zavádzať správne pravidlá pre všetky sektory. A teraz tu prišiel nový sektor a povieme, že nie, počkajme, tu nastavíme reglementáciu neskôr. Áno, môžeme počkať, kým budeme mať 28 národných alebo 27 uh, eh, na posledný vývoj národných trhov a potom ich budeme musieť harmonizovať. Ja by som skôr uprednostnil to, že by sme sa pustili do práce teraz. Uvedomujem si, že je to zložité, pretože ten sektor tiež naozaj ďaleko siahali za rôzne typy poskytovania služieb, e, e, dobrovoľníci, profesionáli, občania. Tých alternatív je naozaj nespočetne veľa, a, ale musíme sa s tým popasovať. A parlament by si mal stanoviť za cieľ pokúsiť sa nájsť model, ktorý by umožnil mať rovnaké pravidlá, ktoré by potom pomohli pri rozvoji kolaboratívneho hospodárstva v rámci jednotného trhu a nie v rámci jednotlivých domácich trhov. Bolo by dobré mať jednotný prístup ku všetkým týmto aspektom v rámci kolaboratívneho hospodárstva. Súhlasím s tým, že tu majú byť pravidlá na prístup na trh, že potrebujeme definíciu toho, čo je profesionálne poskytovanie služieb, rôzne kategórie poskytovaných služieb, ochrana spotrebiteľa, daňové otázky. Toto všetko komisia jasne vysvetlila a je nám jasné, ktoré oblasti treba pracovať. Kolaboratívne hospodárstvo predstavuje celú škálu rôznych situácií a musíme koordinovať našu činnosť a hľadať to, kde je najrelevantnejšie zdieľanie, spoločné riešenie. Mali by sme sa pokúsiť analyzovať aj spontánne a um, náhodivé informácie, štrukturovať ich lepšie tak, aby sme mohli e, sa popasovať s tými nebezpečenstvami, ktoré už pociťujeme teraz. Jednotný trh alebo na jednotnom trhu je dôležité mať rovnaké podmienky pre všetkých a preto potrebujeme mať spoločný prístup a riešiť obavy, o ktorých hovoril parlament už pri viacerých príležitostiach. a snažiť sa vyhnúť negatívnym dôsledkom. Možno by som mohol položiť otázky a potom dáme komisii priestor, aby zareagovala. Pokiaľ viem, tak najbližšie mesiace budeme mať príležitosť o tomto diskutovať. Preskúmame si dokument a predložíme naše vlastné materiály. Takže tie otázky. Prístup na trh a reglementácia kolaboratívneho hospodárstva. Nebolo je lepšie ísť za odporúčania a pokúsiť sa ísť prístupom cez zoznam kritérií, napríklad o limitoch limity sa špecifikovali ako potenciálne kritérium. Možno, že by sme ich mali rozpracovať a pozrieť sa na to, ako by to mohlo fungovať. Čo sa týka zdanenia, viem, že daňové otázky sú tabu aj e, vzhľadom na to, čo je v zmluve. Ale možno by sme mohli popracovať aj na oblasti daní. To sú veci, ktoré vystali aj z našej pôvodnej diskusie. Určite ich prediskutujeme ešte neskôr do detajlov. Chcel by som sa poďakovať komisii a dúfam, že v nadchádzajúcich mesiacoch spolu s tieňovými spravodajcami e, rozpracujeme túto problematiku a podchytíme ten hybný moment, ktorý pociťujeme v kolaboratívnom hospodárstve a rozvinieme ho čo najviac, ako sa bude dať v Európe. Ďakujem. Anna Maria, ďakujem pekne. Naozaj tiež vítam oznámenie komisie. Je tam jasné posolstvo pre členské štáty, že by sme mali naštartovať e, kolektívnu hospodárstvo a neobmedzovať ho, pretože naozaj poskytuje veľkú mieru možných benefitov ako pre poskytovateľov, tak pre spotrebiteľov. Problémy, ktoré komisia zdôrazňuje, sú podobné ako problémy v členských štátoch, čiže dáne, zamestnanecká politika, Čiže tu sa v podstate uznáva, že sú to mm, nepreskúmané vody. Takže súhlasím s Nikolom a chcem povedať, že keď budeme ďalej pracovať na vypracovaní rámca, tak by sme chceli, aby komisia bola ambicioznejšia a nielen čisto monitor, nemala len čisto monitorovaciu funkciu. Toto je typický príklad toho, ako digitálna inovácia vždy bude rýchlejšia než legislátori. A je to tiež príklad toho, ako by sme sa k tomu mali staviať. A my pritom vidíme reakcie členských štátov, ktoré sa boja, blokujú, zdržiavajú, namiesto toho, aby tie nové myšlienky poňali. A máme tu naozaj veľmi rôznorodé reakcie. Našim problémom je fragmentácia, nie inovácia. Na úrovni členských štátov sme videli, ako vlády reagovali na inováciu a nie na fragmentáciu. A meškanie, či zdržiavanie, či blokovanie inovácie nikdy nemôže byť riešením. Ďalší problém, ktorý máme, niektoré z problémov či víziev vzdelaného hospodárstva sú na nárovnej úrovni, čiže zamestnanecká politika, ako riešiť potom tradičné sektory, keď e, sa na scéne začínajú objavovať výzvy digitálneho sektora, či už v oblasti dopravy, cestovného ruchu a tak ďalej. No a potom je tu otázka zdaňovania. To je tiež národný problém. Aký rámec teda potrebujeme vypracovať na európskej úrovni? Myslím si, že najdôležitejšie je povedať, že potrebujeme také štandardy, ktoré za, za, zabezpečia otvorený, slobodný, globálny, jednotný trh. Pretože by sme nemali zasahovať či blokovať globálne spoločnosti, ktoré poskytujú Európanom tovary a služby. To nie je riešenie. To nikdy nie je riešenie. Na európskej úrovni by sme mali odstrániť bremena prekažky a hranice. Vypracovať jasné pravidlá, vytvoriť právnu istotu a vytvoriť vyrovnané eh, hracie podmienky pre naše podniky, aby aj oni sa mohli stať globálnymi eh, šampiónmi. A preto sú prístupy niektorých členských štátov a tohto parlamentu také nesprávne. Nemali by sme predsa blokovať ostatných, mali by sme sami byť konkurencieschopní. A to je hlavná vízia o ktorú by som sa s vami chcela podeliť. A naozaj je dôležité, aby sme sa neriadili reštriktívnou politikou, nedovolme, aby protekcionizmus e, kontroloval naše rozhodnutia, pretože by sme e, obrali našich občanov o úžasné príležitosti a nové spôsoby života, ktoré ani ako regulátori často nepoznáme. Teším sa na našu spoluprácu, Nikola, aj, aj na spoluprácu s ďalšími deňovými pravdacimi. Ďakujem, čiže naozaj tu dochádza k výbornej spolupráci, pretože ja som tieňová za EKR, takže sa na to naozaj veľmi teším. Ďakujem komisia za pozitívny prístup tejto oblasti. Ako ste povedali, Spotrebitelia využívajú kolaboratívne hospodárstvo, e, ktoré sa zhmotňuje v tých oblastiach, kam štandardné hospodárstvo nedosiahlo. No a prináša to naozaj veľké množstvo výhod v niektorých oblastiach. No a samozrejme chápem, čo myslíte, keď hovoríte o tých problémoch s reguláciou. Uh, súhlasím s tým, že ten absolútny zákaz by mala byť úplne posledná možnosť. No je tu pár ďalších problémov, závažných problémov, na ktoré sa musíme zamerať, najmä pokiaľ ide o vzťah medzi tradičnými hráčmi a novými hráčmi na trhu. Musíme sa ubezpečiť, všetci majú rovnaké podmienky a musíme sa tiež ubezpečiť, že je tu dostatočná stabilita pre investície aby sme teda umožnili činnosť aj nových podnikateľov. Trhy sa menia rýchlo a potrebujeme obe, oba sektory trhu pokryté, aj tých tradičných, aj tých novatorských. Pokiaľ ide o postoje členských štátov, je dobré, aby sme ich podporovali v tom, aby zavádzali pravidlá, pretože to prispieje k stabilite v Európe, ale nemusí nutne každý e, si to riešiť sám. Nemusí každé mesto e, mať samo vypracovanú reguláciu pre správu hotelov. Áno, síce v Európe si ceníme rôznorodosť, ale pozrime sa naozaj na to prípad po prípade, kde naozaj potrebujeme spolupracovať ale pozrime sa aj na to, kde je dôležité zadržať si, udržať si rôznorodosť. Niektoré členské štáty nastavili štandardizačné procesy no a pokúšame sa prepojiť, aby sme pri, napomohli samoregulácii, čo je podľa mňa dobré. Potom sú tu ponuky na, malé, na malej škále, na malom rozsahu. To pomáha malým a stredným podnikom. Napríklad sa to týka výmeny nástrojov v mojom malom meste. Napríklad prostredníctvom platformy zdieľaného hospodárstva dochádza k recyklácii e, tovarov, ktoré už nepotrebujeme. No a takéto, mm, takéto iniciatívy by nemali byť za, zahatané byrokraciou. Dôležité je si však určiť, kedy už ide o biznis a kedy ide len o miestnu kolaboratívnu platformu. Čo vieme je, že keď sa nastaví prach na vhodnej úrovni, alebo naopak na príliš vysokej úrovni, tak sa dajú potom tie aktivity zablokovať úplne. A robím si preto obavy, pokiaľ ide o tieto Prahy. Naozaj musíme byť veľmi rozumní, veľmi citliví, keď ich budeme nastavovať. Revízie, revízie, už sa tu o tom hovorilo, odkedy Andreas hovoril o Cancúne. Revízie užívateľov, revízie služieb užívateľov, to je veľmi dôležité, pretože to buduje dôveru v služby, pretože ľudia naozaj dôverujú tým re, revíziám či hodnoteniam, ktoré vypracovali iní užívateľia. Ďalšia otázka je otázka zamestnancov. 10 ročia sme strávili tým, aby sme vypracovali efektívnu legislatívu tejto oblasti a je dôležité, aby toto nezablokovalo, tieto podmienky tiež nezablokovali uh, E, vývoj kolaboratívnej ekonomie. Potom sú tu nejaké špecifické záležitosti, napríklad poistenie a to, či treba vybudovať nové modely poistenia. Aj o tomto budeme v budúcnosti ďalej diskutovať. Aj iné výbory sa veľmi zaujímajú o túto správu. Ja som predsednička tohto výboru a naozaj dúfam, že budeme e, spolupracovať medzi jednotlivými výbormi A kto je za ALDE? Pani Charanzová. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať komisii za oznámenie. Je to dobrý základ našej ďalšej práce. Pre ALDE skupinu sú dôležité tieto proky. Žiadne zákazy, žiadna všeobecná regulácia, pretože takéto aktivity treba použiť iba, pokiaľ je to naozaj potrebné a teda pokiaľ čelíme nejakému nevyriešiteľnému problému a to si nemyslím, že je teraz taká situácia. Musíme sa jednoducho vyhýbať tomu, aby sme uplatňovali offline zákony na online svet, bez toho, aby sme to uh, zvážili. Nech si to vyrieši trh a kolaboratívna ekonomia to nie je predsa nič nové iba prostriedky sa možno zmenili. Vy hovoríte o EU prístupe, avšak ja nevidím žiadnu akciu. Vidím len to čierne na bielom, vidím to na papieri, avšak nevidím žiadnu aktivitu zo strany členských štátov, práve naopak. Vidím síce nejaké pozitívne činnosti v Estonsku, v Litve, ale to je mi, mm, menšina. Ostatné členské štáty naopak nekonajú. Otázka je, ako dosiahneme, aby sme e, nastavili jeden jednotný európsky prístup v oblasti kolaboratívnej ekonomie, pretože v tejto chvíli vidíme iba fragmentáciu a aj keď máme vaše oznámenie, tak aj z toho vyplýva, že členské štáty ako keby e, v reáli im na tom nezáležalo, takže my sa musíme ubezpečiť, že našim cieľom bude jednotný EU prístup, ktorý by mal byť založený na vašom oznámení. No a pokiaľ ide o niektoré z aspektov vášho oznámenia, tak napriek tomu, že kolaboratívna ekonomia je založená na bilaterálnom vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom, e, je to meno, je to značka toho prostredníka, ktorý spotrebitelia budú poznať. Uber alebo Airbnb pre tieto služby sú tieto mená dôležité, pretože tie implikujú istú kvalitu služieb, ale to neplatí napríklad pre služby ako Blablakar, kde spotrebitelia chápu, že ten spotrebiteľ je naozaj iba pardon, sprostredkovateľ je iba platformou a nemá kontrolu nad finálnym produktom či službou. Moja otázka teraz nie, ako môžeme red, regulovať tých sprostredkovateľov. Pretože inak si ten spotrebiteľ e, nevie vlastne, s ktorou spoločnosťou na záver bude robiť. Spolupracovať. Vicky hovorila o súkromných poskytovateľov služieb, o profesionálnych poskytovateľov služieb. Uvedli ste príklady, avšak nenavrhli ste žiadne riešenia. Takže by ma zaujímalo, aký by bol váš uprednostňovaný prach toho, ako fungovať v týchto odvetiach a či sa to môže v jednotlivých sektoroch líšiť. V princípe podporujem vaše oznámenie. Myslím si, že toho treba veľa urobiť na úrovni rady. Budeme mať možnosť hovoriť s nadchádzajúcim predsedníctvom zajtra. A dúfam teda, že sa nám podarí vyslať signál rade, a že rada teda tiež bude pracovať na tom, aby existoval jednotný európsky prístup v oblasti kolaboratívneho hospodárstva. Ďakujem. Andrea Schwab a potom Ellen Gepard. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Najprv by som chcel podporiť eh, váš názor, že potrebujeme spoločný prístup pre kolaboratív eh, ekonomii a myslím si, že v podstate takto to aj jasne vyjadrila spravodajkynia pani Koraca. Ja túto diskusiu považujem za jednu taký trochu všeobecnú a preto nám až tak veľmi nepomáha. A tá diskusia o tom, že či potrebujeme nariadenie alebo nejakú reguláciu, či nie, tu nejde iba o to, ako také, tu skôr ide aj o to, že čo chcú používateľia týchto platformiem alebo týchto app, všetkých týchto sú zúčastnení v kolaboratív ekonomii. Uviedla napríklad aj e, pani Zacharanzová ako príklad e, dopravné služby Blablakar napríklad. Existujú dnes aj e, určité poistenia, o tom nikto nepochybuje, že nemohli by byť poistené vozidla, pokiaľ ich šoferuje tretia osoba No, ale sú tu, je tu dôležité, tak, pokiaľ ide o legálnu činnosť, treba to zabezpečiť. A podľa národného pláva ten pre, profesionálne používanie e, tretou osobou nie je predpokladané, tak potom tá osoba nie je poistená. A potom ma prekvapuje, že liberáli nechcú toto regulovať. Neviem si predstaviť, pretože tam by sme vytvorili veľmi vysokú právnu neistotu. Preto hovorím, že my to máme určité problémy s reguláciou a to musíme správne vysvetliť a riešiť. A keď tu budeme sa určitým smerom len vyhýbať veciam, tak hospodárstvu a kolaboratívnej ekonomike to nepomôže. Musíme sa na to teda veľmi jasne pozrieť a um, najlepšie by bolo, aby sme do toho zapojili čo najviac všetkých, pretože ide o to, tí, ktorí sú rozhodujúci pre rast uh, tejto ekonomiky, pretože tu nejde o to, aby sme vytvorili či onú reguláciu, ale tu ide hlavne o to, aby tieto ponuky existujú v určitom konkrétnom trhu a na tomto konkrétnom trhu musia platiť určité pravidlá. A tam tieto sa musia nejakým spôsobom e, presadiť tieto, a tak, tak, aby mohli s týmito legálnymi ponukami e, prichádzať. E, ale to zatiaľ nejako neprichádza z Európskej komisie. To, čo sme dostali, to nie bolo to, čo sme si prijali. Taká, ďakujem teraz Evelyn Gebhardt. Ďakujem. Ja som tiež bola trošku prekvapená z vyjadrení liberálov, ktoré idú tým smerom, že v podstate to mi pripadá až dokonca e, nezodpovedné. Žiadna ochrana tu nie je. Keď povedať, že nechceme žiadnu reguláciu v tejto oblasti, to by naozaj nie je správne a my musíme presne si povedať, že kde je presne je to potrebné a tu súhlasím s Nikolom Dantým, poviem, že táto, tento postup Európskej komisie e, skáče len pri, krátko. Príliš krátko. A treba povedať, že e, keď chceme niečo, čo je odolné voči budúcnosti, tak e, musíme to dať aj v tomto, musíme byť aj v tomto, tejto oblasti. A to nestačí len povedať tak, že povieme členským štátom, že vy musíte vašu legislatívu robiť odolnú voči budúcnosti a teraz budeme mať nejakých 27 či 28 rôznych predpisov a potom zase budeme sa snažiť ich dostať do kopie a vytvoriť z toho európske riešenie. Tu teraz máme možnosť, aby sme spoločne si premysleli, ako chceme my hneď od začiatku už toto zabezpečili, aby to bolo spoločné pravidlo na vnútornom trhu v EÚ. A toto takto by sme sa mali usilovať a preto si myslím, že komisia urobila veľmi maličký krok či skok. A pani Charanzová, prosím vás, počúvajte e, Veď nikto, nikto nehovorí, že tu budeme čosi zakazovať. Nikde to takto neodznelo v tomto výbore a ani sa to nebude takto v budúcnosti diať, pretože mne sa vedí, že to, čo ste vypovedali, to je naozaj demagogia. Prichádzať s týmito jednoducho, s týmito argumentami, to ma úplne um, štve. A ďalšia vec, čo ma štve, je to, čo komisia predložila že nie celkom presne sa tu vyjadruje, že o čom tu hovoríme. Na jednej strane musím povedať, že e, pojem e, kolaboratívneho hospodárstva jednoducho podľa mňa je tiež príliš zjednodušené, pretože kolaboratívny to znamená čo? Spoluprácu a spolupra- e, kolaboratívna hospodárstvo. Ja vidím tak, keď výskum spolupracuje, aby našiel spoločné riešenie. Výskumníci či vedci z rôznych štátov aj kontinentov a hľadajú spoločný, e, spoločné riešenie. Alebo keď novinári spoloč sa stretnú a e, zverejnia Panama Papers. Alebo keď občania spoločne rozvíjajú protézy na určitej spoločnej platforme. To je podľa mňa kolaboratívne hospodárstvo. A potom tu máme ešte ďalšie, druhá oblasť, konkrétne ide o sharing economy a to je spoločné využívanie vecí. Pani Charanzová spomenula BlaBlaCar a takéto niečo, alebo súkromné byty, ktoré sú teraz zdieľané na určitú dobu. Na toto sa dívam. Pre mňa toto je zdieľ, ekonomika zdieľania, ale to už nie je spolupracujúca vec, lebo tu sa nespolupracuje, tu sa naozaj len kvázi spoločne využívajú služby alebo zdieľajú služby. A tu potom sú tu tie ďalšie oblasti, ktoré sa týkajú sprostredkovateľských služieb, ktoré ponúkajú rôzne služby, prekladateľské, podobné. A tam je určitá závislosť e, medzi tým, ktorý tú prácu vykonáva a ktorý tú prácu si objednáva. A podľa mňa tu už vonkoncom nie je nič kolaboratívne, ale je to aj v tých oblastiach, misia chce aj e, zadefinovať a prakticky aj v definícii toho, že to má, má byť služba, ktorá je krátkodobého charakteru, tak to už tiež tam nepasuje. Preto musíme si veľmi, veľmi veľa práce takej očistnej si tu urobiť a pretože tu sú rôzne predstavy. Ja si nemyslím, že my musíme silou mocou regulovať všetko, aj v tej prvej oblasti, to, čo som spomenula, že keď spoločne e, novinári pracujú, aby dopracovali sa k spoločnému nejakému výsledku. Ale tu, kde je vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom od nejaké veci, tak to je úplne niečo iné. A tu aj pán Švác vám uvedol dobrý príklad v prípade poistenia a ako budeme s týmto nakladať. Takže tu treba jasne pouvažovať o tom, že o čom tu vlastne skutočne hovoríme a v jednotlivých oblastiach, aké zodpovednosti hľadáme a prosím pekne, predovšetkým, aby to bola odpoveď, ktorá bude orientovaná na európsku budúcnosť, aby sme mohli tieto nové biznis modely podporovať a podporovať inovácie, ale zároveň aj zabezpečiť občanom a spotrebiteľom e, aj podnikom tú príslušnú právnu istotu. Ďakujem pekne. Eh, Merci. Euh, Ďakujem, pán Rošfor. Ďakujem, ja sa chcem v prvom rade vyjadriť, e, ospravedlniť. Ospravedlniť, lebo som na úvod e, tu nebol. Nemohol som si vypočuť prejav, takže za to sa ospravedlňujem. Ale veľmi pozorne som si preštudoval text komisie, takže chcem sa predsa len vyjadriť a na, aj na základe toho, čo doteraz povedali kolegovia. Prvý postreh počúval som to, čo hovorila Dita, chcem povedať Andreasovi a Evelyn, že netreba tu robiť nejaké ideologické boje. Alde sa vyjadrila, e, Dita sa vyjadrila za Alde, nechce žiadne zákazy a nechce všeobecnú reguláciu, s tým súhlasím. Žiadne všeobecné zákazy, žiadne všeobecné regulácie, to neznamená žiadne regulácie ako také. Hovorím úprimne, skupina sa nechce ocitnúť v situácii, kedy by sme povedali, že nepotrebujeme žiadne regulácie. Je to presný opak. Ja ako francúz žijem v krajine, kde kráľuje nadmerná regulácia. Vždy, keď transponujeme smernicu, tak, to, tak tam ešte pridáme. A veľa hospodárskych subjektov už nevie, ktoré právne predpisy sa na nich uplatňujú, takže my hovoríme, áno, prichádza nová ekonomia, a je dôležité, aby sme nečelili tak, že budeme všetko všade chcieť regulovať. Veď by sme to ani neboli schopní. Keď som si čítal veľmi zaujímavú, veľmi dobrú prácu komisie a keď som si vypočul Nikolu aj ďalších tieňových, ako hovoria o svojich postrehoch, tak si uvedomujem, že sme na novom území, je to niečo, čo vzniká, je to niečo, čo ešte vôbec nie je stabilné. Komisia odvedla naozaj výbornú prácu, keď popisovala, kde sú hranice, ako to funguje medzi profesionálmi, neprofesionálmi, lukratívnom biznise, nelukratívnom, ale vidíme, že komisia oveľa viac váha, keď od toho popisu má prejsť do fázy hovorenia, čo sa potom bude diať a čo a ako sa bude regulovať. Ja som sa chcel sústrediť na jednu vec. Pre mňa je zásadné, aby sme povedali hospodárskym aktérom a najmä spotrebiteľom, aký rámec veci sa uplatňuje. Takže keď napríklad komisia povie, a nemili sa, keď povie, že sme v oblasti C, C čiže konzument versus konzument, tak tam ten regulačný rámec sa neuplatuje. A to je napríklad dôležité, aby si spotrebiteľ uvedomoval, No a ja ako liberál si myslím, že základné je, aby aktéri poznali pravidlá hry, pretože ak nebudú poznať pravidlá hry, tak nemáme udržateľný trh. Napríklad to, čo hovoril Andreas, vo Francúzsku je to veľmi komplikované. V systéme BlaBlaCar sú poisťovací, ktorí to pokrývajú a dokonca aj si robia reklamu v médiách a hovoria, e, ste pokrytí. takéto niečo niektorí nepokrývajú, niektorí pokrývajú e, to, to poistenie, ale to nie je možné. Nedá sa povedať, že niekde je poistenie, niekde nie je. Je to základný princíp. A chcel by som, aby sme všetci boli presvedčení o tom, že naše rozhodnutia budú budú schopné dostať tomu vývoju hospodárstva za 5 rokov, keď sa to vyvinie. Naozaj musíme sa k tomu postaviť skromne. Možno existujú situácie, kedy sa nám dnes zdá, že to vôbec netreba regulovať, ale možno na o 4-5 rokov uvidíme, že je potrebné to regulovať, pretože by to naozaj destabilizovalo situáciu. No a na záver ešte jedna vec, tam mi naozaj leží na srdci. Mám na mysli e, teda otázku e, kolaboratívnej ekonomiky. Ja chápem, keď sa tu hovorí o Prahoch, je potrebné, aby sme si určili, čo odlišuje profesionála od neprofesionála. Často je to práve prach. Avšak nechápem, že sa tu hovorí, že ten prach sa má uplatňovať činnosť od činnosti. Čiže ja si myslím, že by sme skôr mali zvážiť nejaký globálny prach Uvediem jednoduchý príklad. Keby napríklad niekto robil Airbnb len tak pre príklad pod tým Prahom a niekto, kto by robil blablakár nad Prahom, alebo aj nie v Prave v blablakár. V texte sa hovorí, že to je, e, blablakár sa týka zdieľania nákladov, čo môže aj nemusí byť pravda, ale určite viete, že na takýchto platformoch platformách sú ľudia, ktorí každodenne chodia s 8-9 miestnymi autami e, trasu Brusel-Paríž, Paríž-Brusel. Čiže robia to v podstate ako profesionálnu obživu, ale tvária sa, že nie. Čiže je naozaj dôležité síce z teoretického hľadiska definovať hranice, ale potom vieme, že v praxi je to trošku inak. Takže treba byť naozaj veľmi opatrný. Mne by sa teda nevačila myšlienka, ktorá uvádza, že pokiaľ nejaký spotrebiteľ sa stane aktérom bez toho, bol profesionál, pretože nesplňa ten práh, napríklad keď pre, prenajíma svoj byt, či používa svoje auto a tak ďalej. Takže by sa ho nič netýkalo, pretože by G podliezal tie Prahy, ale v reáli by v celku prekročil prach, ktorý by sa mal považovať za profesionálny. Ale keď hovorím toto, tak to nehovorím, pretože chcem väčšiu mieru regulácie. Hovorím jednoducho to, že je potrebné, aby tie definície boli striktné, aby sa vedelo, kto do ktorej kategórie spadá. Ale som si istý, že spoločne sa nám podarí dopracovať k úspechu. Táto diskusia nás zaujíma, v ktorú veríme, veríme v úspech hospodárstva a budeme na tom ďalej pracovať. Thank you. Uh, I would also uh, like to support my colleagues by saying that, uh, uh yes pani Kalas. Takže chcela by som povedať, že my samozrejme vítame ten prístup mekého práva a nech, určite nechceme eh, brániť inováciám, ako povedala aj kolegyňa Dita. My, eh, kľúčom je práve tá implementácia, pretože možno budeme mať ešte aj viac než 28 rôznych eh, sústav, pretože sú aj regionálne a rôzne takéto pravidlá. Takže otázka je aj potom, ako budú členské štáty dodržiavať potom tie usmernenia. Chcela by som aj podporiť to, čo povedala Anna Maria Koraca Bild, lebo isté e, je tu veľké riziko, že teraz zničíme veci, keď budeme regulovať až, e, až po smrť veci. Takže naozaj toto zdieľam. A ako sme počuli už aj v diskusii, vždy tu sa vedie diskusia o tom, že či by sme mali regulovať aj nové veci, ale ja si myslím, že to, čo nám chýba v komunikácii, je to, čo my nazývame tradičné sektory. Možno nepotrebujeme už takéto mm, pravidlá. A toto napríklad chýb aj z oznámení, pretože ako keby každý chcel regulovať smerom e, návrh, pričom bez toho, aby sa díval, či nejaké pravidla vôbec potrebujeme. A potom ďalšia otázka je tu otázka smernice o službách. Komisia pripomínula článok 20 smernice o službách e, v mnohých aspektoch, osobitne aspektu trhového, Avšak je tu potom aj otázka interpretácie a implementácie týchto, tohto článku. A ako teda komisia chce toto riešiť, eh, keďže to momentálne až tak veľmi nefunguje? A tretia vec, keď naozaj chceme vytvoriť eh, spoločný trh eh, pre kolaboratívne hospodárstvo, uvažovali ste o princípe vzájomného uznávania? Ak nejaká služba už bola uznaná v jednom členskom štáte, možno by mohla byť automaticky uznávaná aj v ostatnej časti Európy. Toto boli moje otázky. Ďakujem. Chceš sa ešte nejak, Nikola vyjadriť až po komisii? Dobre, tak komisii najprv mi slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ma to veľmi neprekvapuje že toto vyvolalo veľký záujem. Neviem, či sa mi podarí, ale pokúsim sa zodpovedať na vaše otázky a na problémy, na ktoré ste poukázali. Myslím si, že mm, zdá sa, že vlastne je to niečo dôležité a z, viete, ak bola, kedy neboli vlaky a zrazu boli vlaky a neboli mobilné telefóny a naraz sú tu telefóny a neboli počítače a zrazu sú počítače. Čiže niečo nové tu je. Toto je realita. Je to aj hmatateľné a predovšetkým si myslím, že musíme to uznať. Je to roz, vývoj, ktorý tu je a je to realita. Naše také pravidlo palca, ktoré tu je, je, že nechceme samozrejme občanom vytvoriť taký dojem, že my tu máme priestor, kde nevládne žiadne pravidlo a žiadna, žiaden predpis ani zákon, ale zároveň to nechceme zabiť tým, že to budem regulovať až príliš, pretože hovoríme, že tu je vysoký potenciál pre rast a zamestnanosť. A keďže toto je vlastne takáto realita, ktorej sa nemôžeme vyhnúť, musíme to nejako sa ich uchopiť a snažiť sa to urobiť z toho maximum. A osobitne, keď budeme uisťovať občanov a spotrebiteľov, že existujúci rámec, či už je to nejaká značka, alebo daň, alebo čokoľvek, ak v prípade správnych okolností budú platiť, tak um, nebude to musieť byť, ale často to tak bude a to bude považované za normálne. Takisto som si vypočul aj pána spravodajca, aj pod, od pani Gebhardt, že chceli by ste, aby sme mali legislatívu, a my si myslíme, že zatiaľ to ešte nie je dostatočne zrelé na nejaký predpis právny. Určite musíme trošku vedieť viac o tom, čo sa presne deje. Myslím si, že tá realita je zatiaľ taká ešte um, nie celkom jednoznačná, aby už to bolo zrelé na to, aby to bolo regulované. Ale keď hovoríme, že budeme situáciu monitorovať, to nie sú len také prázdne slova, naozaj budeme to monitorovať, sledovať, um, pretože určite dochádza k zaujímavému vývoju aj v európskej ekonomike a možno, že jedného dňa budeme už pripravení ehm, pripraviť nejaký právny predpis, ale neviem, či už v tejto fáze Myslím si, že dôležitým prvkom, o ktorom treba tu uvažovať, je, že toto nie je oznámenie, ktoré si dalo za cieľ nejaké obrovské ciele alebo nejako vyhlásiť, že čo je dobré a čo je zlé. Práve, že my sme s týmto oznámením sa snažili pripraviť určitú sériu právnych výkladov a právnych predpisov, o ktorých sme si mysleli, že už to by mohlo pomôcť zdisciplinovať niektoré z otázok, ktoré sa objavili a dali sme národným eh, sudcom a interpretáciám, aby mohli vyriešiť niektoré z dôležitých, zložitých konkrétnych otázok alebo situácií, ku ktorým môže dojsť praxi. Určite súhlasíme s pani Koráca Bild, že by sme tu nemali blokovať inovácie, to určite nikdy nebolo riešenie. A čo povedala pani predsedajúca Vicky Ford? Nám je jasné teda, že tu nesmieme hovoriť, že tradičný zákon neplatí v kolaboratívnej hospodárstve. Môže sa stať, že platí pretože môžu tu byť také prípady, keď e, aktivity sú príliš vzdialené od trhu alebo nie sú dostatočne profesionálne a nechceme ich príliš regulovať a tým ich zabiť. Ale ja by som povedal, že v e, takej prievednej situácii, ktorá dosiahla už určitú vyspelosť, e, tak by asi mala platiť dôvera v tradičné právo. My posudzujeme kritériá, ktoré existujú na národnej úrovni, aby sme mohli posúdiť, že kedy sa aktivita stáva profesionálnou a možno by to byť napríklad vtedy, keď niekto zrazu má povinnosť platiť daň z príjmu v dôsledku e, svojej činnosti Mnohí z vás hovorili o tom, že sa musíme detálnejšie pozrieť na problém, ako do akej miery je pokryt, sú pokrytí pasažieri v aute poistením. Tu je tiež otázka, že prečo si v tejto fáze myslíme, že je zložité povedať, že či už situácia je dostatočne zrela na to, aby sme mohli pripraviť e, takú legislatívu, ktorá by zabezpečovala všetko alebo vysvetľovala všetko. Ale budeme musieť zrejme posudzovať tieto prípady prípad od prípadu. A ako som povedal, už sme v našom oznámení poskytli určité e, názory alebo usmernenia, ako, ktoré by mohli pomôcť sudcovi sa rozhodnúť ja môžem len privítať, ale pravdepodobne vás to neprekvapí. E, čo povedal pán Rošford, tak ja s ním samozrejme súhlasím. Jediná vec, ktorá zachytila moju pozornosť, je v súlade s existujúcim právom pre e, spotrebiteľa. Ak máte platformu už musíte sa identifikovať ako ob, či ste obchodníkom alebo nie. A to niečo už, to, čiže toto už máme. A často je to len čisto taký prípad, že existujú tu predpisy a tie platia aj pre túto skutočnosť, tak ako pre ostatné. A potom, či robíme niečo v prípade článku 20, možno ste počuli, že sme nedávno predložili aj legislatívu k zemepisnému blokovaniu a geoblokovaniu. My si myslíme, že geoblokovanie nie je dostatočne odôvodené a čoskoro sa tento materiál k vám dostane. Ja by som vám teda rád poďakoval za všetky vaše pripomienky, aj váš záujem. Určite na tieto veci sa budeme ďalej dívať, e, e, pretože dôležitosť týchto otázok bude rásť a preto budeme musieť celý čas mať uši, oči otvorené, aby sme videli, čo sa deje a aby sme mohli inteligentným spôsobom túto situáciu sledovať, aby sme ju teda regulovali, ale nezabili. Ešte sa chcela vrátiť Evelyn Gebhardt. Tu no už ja som chcela len jednu vec vysvetliť, pretože sú ľudia, ktorí by chceli počuť, čo nebolo, čo tu neodznelo. Ja som nepožadovala, aby sme túto formu spolupráce v hospodárstve regulovali. Ja som povedala, že prvne, že e, povolíme, že vytvorenie určitých e, predpisov na úrovni členských štátov, mali by sme nájsť najprv európske riešenie. A to nie je to isté, čo ste mi podsunuli, že som povedala. Ďakujem teraz Nikola Danti. Ďakujem pekne aj za túto diskusiu. Ja si myslím, že to je, je prvá z mnohých, ktoré ešte budú nasledovať. Bolo to veľmi zaujímavé, intenzívne. Ja by som chcel iba povedať niekoľko slov v závere. Máme tu dobrý model od komisie, ktorý ustanovil všetky možné časti um, kolaboratívnej ekonomiky. A keď o nej hovoríme, tak všetci uvažujeme e, rovnakým spôsobom, hovoríme o určitom type tej kolaboratívnej ekonomiky v prípade dopravy, bývania, a musíme uvažovať aj o takej, ktorá ešte zatiaľ neexistuje, pretože ja zatiaľ si nemyslím, že treba plne regulovať všetko do absolútneho detailu ale my musíme pripraviť rámec a ja viem, že to bude aj tak veľmi zložité, ktorý by potom mohol poskytnúť aspoň určitú právnu orientáciu, aby sme mohli pochopiť, že či niekto je profesionálom, či nie je, či je pravidelne odmeňovaný, alebo to bolo také jednorazové. Toto sú všetko oblasti, v ktorými musíme pracovať. A my by sme radi videli túto ekonomiku spolupráce vidieť sa ďalej rozvíjať a nechceme tu pripravovať také regulácie, ktoré by to zastavovali, ale my chceme len zaručiť efektívnejší systém a ten systém, ktorý bude transparentnejší pre spotrebiteľov a aby všetko bolo správne ustanovené v jednotlivých sektoroch. Ako ste povedali, je to aj určitý národný jav. Je tu teraz akoby explózia všetkých možných nových platform, ale my musíme posúdiť, či keď tieto platformy vznikajú, či máme k dispozícii príslušnú, e, príslušné zákony. Možno by sme ich mohli zjednodušiť tie, ktoré máme. Ste možno, že teraz nie je čas dívať sa na jednotlivé detaily a jednotlivé prípady, ale je to veľmi dobrá diskusia a určite my budeme spolupracovať ambiciozným spôsobom. Neviem, či sa nám podarí aj pripraviť ambiciózny návrh stanoviska, ale určite treba posúdiť, čo treba urobiť, aby sme tomuto sektoru mohli pomôcť rásť. Ďakujem. Predsedajúca, ďakujem pekne. The last item on this morning's agenda is... A posledný bod dnešného programu sa týka hnojivých výrobkov a ich označovanie značkou CE. Mrzí ma, že tu bola smutná správa, že pán mama pani, pána Schenfielda zomrela včera večer a musel sa preto vrátiť včera domov a chceli by sme mu poslať e, úprimnú, sú, zaželať úprimnú sústrasť. A preto mi v jeho mene odprezentuje túto prácu Andreas Schwab. Takže najprv budeme mať prezentáciu komisie, je tu pán Reinhardt? Pán Petinen z komisie. Ďakujem pekne. Máte slovo teda. Mr. Petinelli. Yes. Pán Petinelli. Eh, vážená pani predsedajúca, vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a pani, prišiel som sem, aby som vám predstavil návrh na nariadenie o hnojivých výrobkoch a toto je prvý výsledok akčného plánu obeho hospodárstva, ktorý prijala komisia v decembri minulého roku. Týmto návrhom by sme chceli dosiahnuť štyri dôležité ciele. Poprvé chceme otvoriť spoločný trh pre všetky hnojivé výrobky, súčasné nariadenie o hnojivách je ešte z roku 2003 a zabezpečuje prístup k e, vnútornému trhu, hlavne pre e, chemické hnojiva, ale organické hnojiva na druhej strane museli prechádzať komplikovaným administratívnym postupom, aby boli uznané na každom národnom území v EÚ a nové nariadenie by konečne už tu zabezpečí e, rovnaké podmienky a tiež umožní aj pre organické hnojiva, aby mohli sa predávať na celom vnútornom trhu za rovnaké rovnakých podmienok ako anorganické. A je tu tým pádom e, veľký potenciál pre domáci organický materiál, ktorý sa dnes, e, ktorým sa dnes mrhá. A tým pádom tento sektor bude menej závislý od dohozu e, rôznych látok, ako napríklad fosforu a podobne. Takže veríme, že asi 30 polnospodárov bude môcť využívať vlastne recyklované výživné látky. A uvedomujeme si, že prístup e, spoločnému trhu zatiaľ ešte nepostačí, aby sa toto udialo, ale je to aspoň dôležitý krok. A náš návrh je vedený princípom proporcionality a subsidiarity. Proporcionalita preto, lebo ide, alebo stavia to na no, tzv. novom legislatívnom rámci pri legislatívu produktov. To znamená, že právne požiadavky sú obmedzené na to, čo je nevyhnutné z hľadiska cieľov politiky a ponichávajú sa detaily na trh eh, aj na tvorbu norieb, dobrovoľných norieb. A subsidiarita, keďže to zostáva pre firmy občia alebo možnosť, či chcú sa držať nových pravidiel alebo budú pokračovať v rámci um, národných pravidiel. Ale tie, ktoré sa e, rozhodnú používať pravidla na spoločnom trhu, tie by mali mať potom rovnaké podmienky a zabezpečiť súlad s tými európskymi. A každý členský štát potom môže e, ovplyvňovať e, to, čo má na svojom trhu, ale samozrejme s tým, že to bude v súlade s európskym právom. A ide o to, aby sme sa vyhli um, opatreniam, na ktoré maria trh a budú teda tie miestne podmienky naďalej v platnosti. A tento návrh e, nariadenia vlastne je obmedzený na tie dobre známe materiály, ktoré sa používajú v hnojivách a zabezpečuje vysoké mieru ochrany zdravia aj životného prostredia. A zároveň navrhujeme aj vytvorenia mechanizmu pre nové, mechan- nové inovatívne materiály, pokiaľ budú bezpečné pre zdravie a životné prostredie. Takže keď to zhrniem, spoločný trh bude E, predmetom oveľa väčšieho množstva rôznych e, e, látok, ktoré budú aj recyklované, organické, anorganické a podobne, recyklované. A toto všetko potom bude možnosťou pre tvorbu inovatívnych produktov. Našim ďalším cieľom je lepšie chrániť zdravie európskych občanov v súčasnosti sa môžu predávať hnojiva bez obmedzenia z hľadiska obsahu kontaminantov a toto už nie je akceptovateľné. Ako viete, mnohé hnojiva obsahujú také kontaminujúce látky, ktoré sú toxické pre ľudí a potraviny, ktoré z toho potom e, konzumujeme a krmivo ponávané živočíchom a vysoký podiel aj z týchto, e, týchto látok. Napríklad sú tu aj vedecké dôkazy, že kadmium je nezdravý pre ľudské, alebo škodlivý ľudské zdravie a životné prostredie a kontaminácia e, polnohospodárskej pôdy ešte stále z hľadiska kadmia je príliš vysoká, aby sa dalo povedať, že orná pôda je bezpečná. Čiže keď chceme chrániť budúce generácie, musíme robiť všetko preto, aby sme chránili tieto e, pôdu od tej, takéto kontaminácie. Preto musíme zabezpečiť, aby európsky farmári mali prístup k hnojivám, ktoré sú čo najčistejšie, a čo najmenej obsahujú toxické látky. E, v súčasné nariadenie o hnojivách neprispieva tomuto, neobsahuje žiadne obmedzenia pre kontaminujúce látky ani pre kovy a nový návrh preto je veľkým krokom smerom k lepšiemu či ochrane ľudského zdravia a tiež je to v súlade s medzinárodnými povinnosťami voči našim obchodným partnerom a mnohí z nich tiež, na mnohých z nich tiež bude platiť tento limit pre kontaminujúce látky. Najdôležitejší cieľ je, že my by sme chceli hlavne chrániť aj európske životné prostredie, pri, keď sa používajú nadmerné množstva fosforu a dusíka a tá, tieto sa dostávajú z vodnej pôdy do e, vody, dochádza k tej eutrofikácii a e, riasy, ktoré vznikajú, tie zase zabíjajú vodné živočíchy. Čiže cieľom tohto je, aby došlo k zniženiu tej eutrofikácie. Dôležité je teda zabezpečiť lepšiu ochranu aj našich e, riek a jazier a morí. Takže tento návrh tým pádom aj prispieva k riešeniu výskytu mikroplastov v, v pôde a by to malo byť riešenie aj e, pre zvýšenie podielu vyživených látok. Podpora takisto je tu, e, aj sa týmto podporuje technologický vývoj a inovácie. E, je, keď dojde k recyklácii výživových e, hodnot, to bude na prospech mnohých farmári, napríklad nájdú nový trh pre svoje produkty. Producenti takisto budú môcť svoju vedľajšiu produkciu premeniť na hnojiva a tie čističky odpadových vôd môžu nájsť nové spôsoby, ako budú môcť extrahovať vyživené látky z vody. Ďalej aj vlastne tie problémy, ktoré sú s manažmentom, sa môžu teraz týmto zmeniť na práve príležitosti. A to je všetko v súlade s obehovou ekonomikou, aby sme boli, aby európsky priemysel bol konkurencieschopný a vytváral nové pracovné miesta. A toho nariadenie vlastne podporiť to, toto tým, že pripraví spoločný trh pre rôzne produkty v oblasti hnojív a keďže tu je plný regulačný rámec, tiež to podporí aj e, voľbu produktov alebo to, že budú tieto produkty inovatívnejšie, diverzifikovanejšie, viac na mieru a podobne podľa potreb zákazníka. Čiže sekundárne materiály musia mať rovnaké podmienky ako primárne materiály, okrem toho sekundárne musia mať rovnakú príležitosť, aby nahradili primárne e, materiály suroviny, ako je napríklad fosfor, a tiež e, musia prispieť zniženiu závislosti EÚ od dovodu, dovozu. A pokiaľ ide o nebezpečné emisie do životného prostredia, musia byť maximálne eliminované. Zmena je vždy veľká výzva, to vieme. A vieme, že e, bude možno, že určitý e, odpor voči tejto novej legislatíve a, a bude si to vyžadovať určitú úsilie. Ale keď chcete, aby tento sektor prispel cirkulárnej a trvalodržateľnej ekonomike, tak európsky biznis nemôže už pokračovať tak, ako je to dnes. Čiže to, čo bolo doteraz, to už jednoducho nie je možnosť. A dúfam, že bude, privítate tento návrh, aby sme podporili inovácia, technologický vývoj a zároveň budeme chrániť aj zdravie a životné prostredie. Spoločne sa nám podarí poskytnúť eh, lepšiu produkciu eh, hnojív z zo strojov. Ďakujem, máme už iba 10 minút a mám troch rečníkov, takže každý môže mať len 3 minúty je Andrea Schwab za spravodajcu. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem kolegovia. Je štvrť na jedna. Uh, mám e, text od spravodajcu, ktorý budem musieť prečítať, takže nebudem môcť skrátiť svoje vystúpenie, pretože jednoducho len prečítam to, čo som dostal. Ospravedlňuje sa môj kolega za to, že nemohol dnes prísť, ale ako ste už vysvetlili, má smutnú rodinnú udalosť, takže rád za neho prečítam jeho všeobecné otázky, 4 body a preto budete mať určité usmernenia e, k tomuto vyjadreniu. Poprvé, víta návrh všeobecne povedané, presvedčený o tom, že je to veľmi ambiciózny návrh a jeho cieľe o otvárania trhu pre širokú škálu organických hnojivých látok na zabezpečenie kvality a bezpečnosti a na podporu obehového hospodárstva. Z jeho pohľadu je zrejme, pani predsednička, že potrebujeme zabezpečiť tieto cieľe konzistentným jednoznačne právnym spôsobom, ktorý nebude znamenať prílišnú záťaž pre hospodárske subjekty, má tri všeobecné pripomienky a otázky. Tento text je dosť zložitý, a tak je to lepšie sformulovať to ako otázky. Poprvé, čo sa týka zvolenej metódy e, nepovinnej harmonizácie, ako komisia upozornila, dokonca aj v budúcnosti budú produkty s označením CE pod, všade a národné produkty bez označenia CE. A pre tieto národné produkty nebude žiadne európske pravidlo. Či bude sa to som pokračovať tak ako doteraz. A otázka výstava. Komisia zdôrazňuje, že výsledkom chýbajúcej harmonizácia pre organické hnojivé látky asi 50 všetkých hnojív vyrobených v Európskej únii momentálne ostávajú v krajinách, kde sa vyrábajú, čo jasne svedčí aj z, z pohľadu toho, čo povedal pán Anžol, že je tu nečerpaný e, potenciál trhu práce Eh, v článku zmluvy sa jasne hovorí, že je potrebné vytvoriť jednotný trh pre tieto produkty. Otázkovo vstáva, či takáto metóda alternatívnej harmonizácie v EU legislatíve a pre iných prípadoch má potenciál prináša potenciálne riziko ochrany spotrebiteľa dohľadu na trhom a či to bolo náležite vyhodnotené. Ja osobne by som chcel spomenúť napríklad e, výrobky v stavebníctve, kde sme v minulosti už mali podobné problémy. Druhá otázka sa týka povinností hospodárskych subjektov Pán Šanfil je presvedčený o tom, že ambiciozne ciele návrhu by sa mali dať dosiahnuť cez primeranú reglementáciu, ktorá vytvorí nebyrokratické postupy bez toho, aby príliš zaťažila hospodárske subjekty. Na prvý pohľad, pani predsednička, sa zdá, že návrh presahuje to, čo sa bežne uvádza v legislatíve pre produkty s označovaním, čo sa týka rizika a predpokladu mm, potvorenia zhody Takže tu sa vyvolajú nejednoznačné e, očakávania toho, ako sa uplatňuje EU legislatíva. Včera pán Šantal a ostatní dostali hodnotenia e, komisie, hodnotenia dopadov a hovorí sa tam, že tu nie sú vždy jednoznačné informácie ohľadom účinkov na malé a stredné podniky, čo je dôležité v celom reťazci od výrobcov až používateľov, ak chceme dosiahnuť cieľa tohto návrhu. Tretia vec, sa týka obmedzenia ťažkých kovov a iných kontaminantov. Pre pána Scheinfelda je dôležité, aby keď sa stanovujú limity pre kontaminanty, aby sa zabezpečilo to, že sa bude vychádzať z vedeckých dôkazov a nepovedie to k obmedzeniu dodávok prerušenia hospodárskej súťaže alebo dodávok e, hnojív. Všetci vieme, aké obavy e, napríklad čo sa týka kadmia, limity kadmia nevychádzajú z vedeckých dôkazov, ale asi len z princípu prevencie. Spomínané štúdie zdôrazňujú aj to, že legislatívny návrh sa odkláňa od hodnotenia dopadov a stanovuje limity na kadmium bez toho, aby boli k dispozícii technológie odkadminov- odkadminovania e, v, vo veľkom. Preto sa pýtame, e, E, na základe čoho komisia sa dopracovala k tomuto návrhu v podobe, akého predkladá. Pani predsednička, ak dovolíte, e, len detail za seba. Myslím si, že toto je veľmi zložitý návrh a že si budeme musieť nájsť čas, aby sme to preskúmali do detajlov. A e, odvolávka aj na stavebníctvo, ktorý sme zreglementovali nedávno reguláciou E, všetky problémy, ktoré tu boli s rôznymi produktami na národnej úrovni, ktoré sú iné ako na európskej úrovni. Myslím si, že by sme e, mali sa použiť, poučiť sa to skúsenosti a nastaviť to správne pre hnojiva. Ďakujem pekne. Pani Bozan, ďakujem pekne. Pani predsednička, toto nariadenie vítame, pretože trh s hnojivými e, látkami je harmonizovaný len čiastočne a preto obchodovanie s takýmito mat- produktmi sa bráni. Náklady podnikania na trhu sú veľmi vysoké a je tu priestor e, právnej neistoty, pretože viac ako 50 obchodníkov e, nesplňajú existujúcu legislatívu. Legislatíva je príliš pomalá, nesleduje dostatočne rýchlo, nenasleduje pomerne rýchlo po inováciách v tomto sektore. Existujúca legislatíva nezabezpečuje patričnú úroveň ochrany životného prostredia a zdravia. Niektoré hnojivá, ktoré sa používajú vo veľkej miere, z analýz vieme, že sú v nich toxické látky a preto našim cieľom by malo byť vytvoriť taký legislatívny rámec, ktorý pomôže vytvoriť podnikateľské aktivity na EU úrovni a podporiť inovácie, ale zároveň umožní zachovať existujúcu národnú legislatívu pre malé podniky, ktoré fungujú iba na území národnom. Princípy obehového hospodárstva musíme zaviesť do ochrany životného prostredia a ja vítam predovšetkým lepšie podmienky výroby hnojív z domácich organických alebo sekundárnych surovín, druhotných surovín. Ďakujem. Kaja Kalas. Ďakujem pekne. Mnohé tu už zaznelo zastupcom EPP z toho, čo som chcela povedať. Ale doplním k tomu len toľko, že ja chápem, že už sú nejaké firmy, viem, že sú určité firmy, ktoré využívajú zadné dvierka tým, že označujú tovar iba vnútroštátnym označovaním a vyhýbajú sa tej povinnosti označovania EÚ. A to treba mať na pamäti, že ak sa rozhodneme pre nepovinnú harmonizáciu, problém nevyriešime pretože tu ostane možnosť naďalej obchádzať túto povinnosť. A podľa mňa je dôležité, ak chceme naozaj posilniť vnútorný trh, je potrebné nastaviť opatrenia veľmi jednoducho, tak aby podniky stále častejšie a stále viac e, e, označovali produkty EU označovaním, a čo uľahčí predaj ich produktov. Ďalšia pripomienka. Stále sa tu kritizuje to, že sa nerobí dosť, alebo že by sme mali mať viac analýz a hodnotenia dopadov. E, a že počas hodnotenia dopadov by sa mali viesť konzultácie s výrobcami, aby sa lepšie pochopili problémy malých a stredných podnikov. Na to upozorňovalo už aj kolegovia z EPP, ale pre mňa najdôležitejšie je to, že by sme sa mali vyhnúť nepovinnej harmonizácii, pretože ňou naozaj problém nevyriešime. Pani Gardiny, ďakujem pekne, len veľmi rýchlo Veľa času nám neostáva. Chcela by som sa poďakovať kolegom, ktorí už vystúpili. O mnohé hlavných tém už spomenuli v tejto prvej diskusii. Chcela by som sa zároveň poďakovať spravodajcovi za e, pripomienky, ktoré prezentoval pán Šváb. Ja budem spravodajkyňou za správu v výbore Envy, takže naozaj to moja téma a dúfam, že si mnohé veci objasníme. Najdôležitejšie je to, aby sme otvorili jednotný trh pre všetky hnojivá, tak ako to povedala komisia. Je tu určitá obava o ochranu zdravia a životného prostredia, ale ako povedal pán Šváb, je to zložitá problematika a sú tam mnohé citlivé veci a obavy, napríklad limit na kadmium, ale aj iné je to veľmi citlivá problematika zároveň ambiciozná. Dúfam, že sa nám podarí nájsť tú správnu rovnováhu a e, že sa budeme počúvať, pretože máme zložité a rozdielne problémy v jednotlivých členských štátoch. Takisto e, sa to týka všetkých malých a stredných podnikov a na to nesmieme zabúdať. Zároveň budeme musieť lepšie pochopiť aj skúsenosti, už získané skúsenosti jednotlivých štátov a zamyslieť sa nad tým, čo sa vlastne deje. Pozrieť sa na to z harmonizovaného pohľadu, hľadať tie pozitíva, ale zároveň musíme ostať realistami a snať sa tak dopracujeme k dobrým výsledkom. Je to dôležitá, veľmi dôležitá téma. A som rada, že budeme na nej pracovať, pretože ak budeme mať európsky rámec, malo by sa nám podariť vytvoriť lepšie podmienky. Pretože v tejto oblasti máme naozaj popredné firmy, takže zaželajme si e, veľa úspechu do našej práce. Mark pán Mark Tarabala. Ďakujem pekne, pán predseda, tento nový návrh nariadenia hnojiv, ktorý E, využíva nielen prvotné suroviny, ale aj druhotné suroviny ako odpad. Je prospešný pre obehové hospodárstvo. Tri veci. Podporuje to výrobu organických hnojív, či už prvotných alebo druhotných súrovín v Európe a e, spracovanie odpadu pre využitie v polnohospodárstve, ale zároveň sa zvyšuje efektívne využívanie zdrojov tým, že sa znižuje naša závislosť dovozu prvotných súrovín, to je dôležité pre polnohospodárstvo. Zároveň sa stimuluje inovácia a tvoria sa pracovné pracovné príležitosti. Áno, teší nás tento návrh nariadenia, ktorý je mimochodom prvým aspektom mnohých opatrení, ktoré konkrétne e, budú riešiť princíp obehového hospodárstva a zapracujú ho do legislatívy. E, bude sa to týkať nielen vnútorného trhu, ale aj metód polnohospodárskej výroby, zdravia obyvateľstva, ochrany životného prostredia s kolegami sa postaráme o to, aby naozaj hnojiva plnili princípy obehového hospodárstva, aby e, mohli byť na európskom trhu e, rovnako ako mm, neorganické hnojiva, aby boli rovnako s ním zaobchádzané. Musíme zabezpečiť označovanie e, limit kadmia a ďalšie hodnoty fosfátov napríklad sú rôzne v rôznych členských štátoch. Mám tu jednu otázku na komisiu. Hovorilo sa tu o téme kadmia. V mnohých členských štátoch e, limit kadmia sú oveľa nižšie ako to, čo navrhuje komisia. No samozrejme ide o ochranu zdravia obyvateľstva a podporu podporu organických hnojív. A komisia nemala by snáď navrhnúť nižší limit v tejto oblasti, nižšie ako to, čo navrhuje, pretože opakujem, tie sú oveľa vyššie nastavené ako to, čo uplatňujú mnohé krajiny. E, samozrejme sa teším na spoluprácu s kolegami na tejto problematike ako tieňový spravodajca pre SAD. Pán Učan, vítajte, Vimko. A ďakujem. Ďakujem pekne. V mene kolegyne Evy Pounovej by som chcel odpovedať následovne po bulharsky. Vítame predloženie tohto návrhu. Je to jeden z hlavných legislatívnych návrhov v kontexte obehového hospodárstva a akčného plánu. Chcel by som, chcela by som vyjadriť svoju podporu nepovinnej harmonizácii a podporujem myšlienku prijatia návrhu, ktorý by bol alternatívou národnej legislatívy členských štátov. To zodpovedá potrebám flexibility. Avšak určité dôležité aspekty tohto návrhu je potrebné upresniť, ak máme zohľadniť špecifika niektorých hnojív a ak máme sa vyhnúť príjmaniu nejakých veľmi náročných, zaťažujúcich postupov pre podniky. Zameriam sa na zo pár vecí. Poprvé, povinnosť producentov a dovozcov overiť na vzorkách produkty, ktoré e, pôjdu na trh. To je veľmi zaťažujúca požiadavka, je potrebné to znovu zvážiť. Ak by sme sa riadili návrhu textov podľa nového legislatívneho rámca, tak by sme sa museli obmedziť na to, čo je potrebné pre ochranu zdravie spotrebiteľa ak e, vychádzame z tohto princípu, tak táto veľmi náročná povinnosť e, kontroly na vzorkách by sa obmedzila iba na tie produkty, ktoré e, majú nejaký dopad na výživový reťazec. Po druhé, vyhlásenie to môže byť takisto veľmi zaťažujúcou povinnosťou. Takéto vyhlásenie obyčajne nie je povinné pre spotrebiteľov, ale pre orgány dohľadu nad trhom. A stačí, aby producent a dovozca mali povinnosť poskytnúť kópiu vyhlásenia iba na požiadanie. A po tretie, je možné znížiť administratívnu záťaž dovozcov a producentov v zmysle ich povinnosti pripraviť protokoly testov, ktoré súvisia s detonáciou. Existuje legislatíva Európskej komisie o eh, jednom príjemcovi týchto protokolov. Ak uplatníme toto pravidlo, tak sa zniží záťaž. Všetky vyhlásenia, všetky protokoly by sa mali mať mali dať podávať elektronicky a národné príslušné orgány by mali mať prístup k takýmto centralizovaným databázam, čo by mm, dosť vlastne bolo aj v súlade s našimi cieľmi, ktoré presadzujeme v oblasti digitálneho hospodárstva. Ďakujem pekne. Komisia, chcete zareagovať na niečo z toho, čo tu zaznelo? Máte dve minútky. Ďakujem pekne. Áno, veľmi rýchlo. Také tri hlavné oblasti. Nepovinná harmonizácia, záťaž na hospodárske subjekty a limity na znečistujúce látky, konkrétne admium. Čo sa Karmium, Nepovinná harmonizácia. Už tu máme nepovinnú harmonizáciu. Ak zachováme e, tento postup, je to najlepší výber pre trh, ktorý je veľmi fragmentovaný na európskej úrovni, pretože sú tu rôzne tradície v polnohospodárstve, sú tu rôzne postupy a národné trhy sú veľmi fragmentované. Takže podľa nás, podľa princípu subsidiarity, Nepovinná harmonizácia je lepšou voľbou. Samozrejme je to náročné a sme presvedčení o tom, že ak by sme navrhli EU označovanie ako alternatívu k národnému označovaniu a ak by sme zvýhodnili to, že produkty sa môžu predávať v celom EÚ, keď majú EU značenie, tým budú producenti motivovaní k tomu, aby EU označovanie a tým pádom e, táto harmonizácia sa, bude, sa rozšíri. Ale zatiaľ by sme to asi mali ponechať ako nepovinné, nepovinný systém. Záťaž hospodárskych subjektov Áno, toto nariadenie určite prináša určité náklady, hlavne na nové produkty. Je to nutné, musíme nájsť najvyváženejšie riešenie, ale nemali by sme zabúdať, že hovoríme o produktoch, ktoré sú pre všetkým úplne nové, čiže nemáme žiadne dôkazy o nich a že recyklujeme odpad. Need also to consider safety, safety of operators. Takže potrebujeme bezpečnosť hospodárskych subjektov, bezpečnosť spotrebiteľov. Myslím si, že to je naša priorita. Takže musíme robiť e, kontrolu cez vzorky, potrebujeme certifikáciu, alebo spotrebiteľa musia vedieť, že tie produkty, ktoré majú na stole, E, produkty majú potrebné certifikáty. Takže musíme nájsť najvyváženejšie riešenie, ale myslím si, že je nevyhnutné mať proces certifikácie a testovania týchto nových inovatívnych produktov. Opakujem, že sú vyrobené z odpadu. Limity znečistujúcich látok, konkrétne kadmia máme množstvo vedeckých dôkazov o nebezpečenstve ťažkých kovov a konkrétne kadmia, nebezpečenstve kadmia. Vieme, že z pôdy sa to dostáva do potravín, tie sa dostávajú na stôl a, e, a do e, krmív pre zvieratá, ktoré sa stávajú e, potravou pre ľudí. Čiže máme tu vedecké dôkazy a Samozrejme, navrhujeme veľmi dlhé prechodné obdobie, práve preto, že si uvedomujeme, aké problémy majú aktuálni výrobcovia minerálnych hnojív prispôsobať sa. existujú technológie na odstránenie kadmia. Vieme, že tieto technológie e, zatiaľ teda nie sú Mm, Konkurencie schopné sú veľmi drahé, ale myslíme si, že počas tohto dlhého prechodného obdobia s rôznymi fázami 80, 60, 40, 20 mg bude možné aj e, rozvinúť ďalej tieto technológie, tak ako to robíme aj v mnohých ďalších oblastiach obehového hospodárstva, obnoviteľných zdrojov energie až po zníženie e, polutantov, znečistujúcich látok e, z vozidiel alebo strojov, mobilných strojov. Takže myslíme si, že ideme tým správnym smerom a toto dlhé obdobie dá potrebný čas na doladenie a zlepšenie skvalitnenie aktuálnych technológií. Čo sa týka limitov, ktoré moje momentálne členské štáty a tu hovorím konkrétne na otázku pána Tarabelu. Pokiaľ vieme, neexistuje žiaden členský štát momentálne, ktorý má limit pod 20 mg. A 20 mg je naozaj tá konečná hodnota, ktorú navrhujeme po 12 rokoch, odkedy nariadenie nadobudne účinnosť. Takže naozaj to je cesta zbližovania na európskej úrovni. Na záver ešte pripomienka k obehovému hospodárstvu. Obehové hospodárstvo nie je iba v životnom prostredí, samozrejme je aj pre životné prostredie, ale cieľom, východiskom e, obehového hospodárstva bolo práve premostiť potreby životného prostredia a potreby hospodárstva potreby e, životného prostredia, potreby rastu a pracovných preštostí A takýmito nariadeniami sa snažíme práve znižiť závislosť od dovozu surovín, primárnych surovín a zabezpečiť využitie sekundárnych surovín, ktoré sú v Európe. Našim cieľom je zabezpečiť e, reťazec, hodnotový reťazec, e, celý v Európe od výroby až po spotrebu, čo povedie k rastu pracovných príležitostí a teda rastu a zároveň budeme lepšie chrániť životné prostredie ako aj zdravie európskych občanov. Thank you everybody. We have... Ďakujem Takže stretneme sa tu opäť o tretie. Ďakujem.